Dear colleagues, it is... Kolegovia, je čas začať. Mám potešenie vás tu všetkých privítať na tomto verejnom vypočutí. Na uh, tomto verejnom vypočutí, pokiaľ ide o uh, teda emisné testy, budeme tu mať e, rečníkov, hostí, budú stretávať eh, kľúčových eh, predstaviteľov eh, z priemyslu, zo všetkých a tak ďalej. No a pozrieme sa na to, čo je technicky aj politicky veľmi komplexná téma. Dnešné vypočutie bude rozdelené na dve časti. V prvej časti nám rečníci predstavia aktuálny stav, pokiaľ ide o e, testy. V druhej časti e, rečníci predstavia svoje perspektívy, svoje výhľady e, z pohľadu rôznych skupinov, skupín teda zainteresovaných subjektov. Potom v rámci voľnej rozpravy bude možné klásť otázky, ale navrhujem aj z dôvodov času, aby sme až po všetkých prezentáciách nakoniec mali jedno také kolo otázok, aby väčší počet poslancov mal možnosť položiť otázky prvej alebo druhej skupine rečníkov. Dnešní členovia výboru NV v budúcnosti budú zohrávať dôležitú kontrolnú úlohu vo vzťahu k dvom e, ostávajúcim legislatívnym balíkom, ktoré komisia e, plánuje prijať e, práve v súvislosti s týmito emisnými testami. Momentálne sa zúčastňujú na medziinstitucionálnych rokovaniach v tejto oblasti toto vypočutie by teda malo byť dobre načasovaným doplnkom k našej nadchádzajúcej e, práci v oblasti emisných testov. A teraz odovzdám slovo našim prvým rečníkom, ktorí nám načetnú aktuálny stav RDI, testovania. Alois Krasenbrink z Inštitútu pre energetiku a dopravu e, z odboru pre udržateľnú dopravu. Ďakujem. Vážení poslanci, vážený pán predseda, ďakujem, že ste nás pozvali k vedeckým a technickým, aby sme hovorili k vedeckým a technickým aspektom týchto emisných testov. Ja som teda zástupcom Spoločného výskumného centra Inštitútu pre energetiku a dopravu a som e, šéfom odboru pre udržateľnú dopravu. Vždy to tak je, že vedci majú trošku problém naštartovať svoju prezentáciu. Dobre, takže sme vlastne vedecká, eh, vedecko-technická služba komisie, podporujeme vedecko technický eh, komisiu na európskej úrovni, ale pracujeme aj na medzinárodných témach, medzinárodnej harmonizácii, globálnej technickej regulácii v sektore dopravy. Eh, naše výskumné centrum pozostáva zo 7 inštitútov a tie sa nachádzajú, ako vidíte na mape, v piatich rôznych miestach, na piatich rôznych lokalitách a e, sídlo máme tu v Bruseli. V našej práci nereagujeme iba na požiadavky e, z politických generálnych riaditeľstiev, ale máme aj vlastné technicko-vedecké iniciatívy a výskumné programy, ktoré e, teda robia prieskumný, eh, prieskumný eh, eh, výskum. Spolupracujeme aj s akademickými kruhmi, s priemyslom, technickými službami, aby sme zapojili čo najširšiu obec subjektov, ktorý sa to týka, táto téma. Naše centrum už 15 rokov je kľúčovým uh, prispievateľom eh, v oblasti legislatívy týkajúcej sa eh, emisí z vozidiel. Eh, začali sme s testovaním dvojstopových vozidiel, potom nákladných vozidiel, vozidiel, ktoré sa používajú alebo strojov mimo cesty a tak ďalej. A teraz sa sústredíme na rozvoj skúšobných procedúr a e, podporujeme vývoj aj e, nástrojov, teda nevyvíjame vlastné, ale snažíme sa naznačiť, kde sú potenciálne pozitívne kvalifikácie. No a snažíme sa rozširovať najlepšiu e, prax v oblasti testovania, či už v laboratóriu alebo na ceste. Naši vedci sú celosvetovo uznávaní a udržiavajú spoluprácu aj s laboratóriami v USA, v Japonsku a, alebo aj e, s laboratóriom čínskej vlády. Ospravedlňujem sa za e, tento, e, túto priesvitku. Nevedel som, aká veľká bude obrazovka, ale tu je vlastne zhrnutie toho, čo sme za poslednú dobu urobili v jednotlivých sektoroch, od eh, osobných vozidiel, ľahkých nákladných vozidiel, cez motocykle, hm, ťažké nákladné vozidlá, paliva eh, takže hm, nezaoberáme sa len tým, tak povediať, s hardverom, teda eh, prostriedkami dopravnými, ale aj s potrebou napríklad čo je tiež dôležité z pohľadu emisí. No a emisie CO2 sú ekvivalentom e, spotreby paliva, takže v tejto e, súvislosti potrebujeme DG klíma s cieľom znížiť v reálnych podmienkach spotrebu CO2 e, v osobných autách a tieto technológie neukazujú svoje prínosy v, testových, v testovacích podmienkách Čiže tu vidíte, čo je v rámci EÚ a mimo EÚ, e, čo sa robí. Posudzujeme aj spotrebu CO2 v týchto ťažkých nákladných vozidlách. Mám tam rôzne moderné nástroje. No a vidíte na ľavej strane veľa 1, 2, 3 až 7. Veľa je skratka e, teda e, Vehicle Emission Laboratory. Zatiaľ je to teda po ale nedávno sme e, začali e, kon, e, kontrolovať elektromagnetickú kompatibilitu vozidiel a hybridných vozidiel, takže skúšame ďalšie dve laboratória, ktoré potom budú teda veľa 8 a 9. Takže teraz k tým emisiám reálnym emisiám. Začali sme v roku 2004 s tými ťažkými nákladnými vozidlami, Urobili sme testovanie s reálnym nákladným vozidlom, teda z priemyslu. A išli sme z Mariboru do Barcelony a naspäť a merali sme sekundu po sekunde reálne emisie a spotrebu paliva. A to bolo východiskom pre tieto testovania, ktoré boli potom implementované e, v nariadení 580 lomeno 2011. Potom, e, teda začali sme s tými nákladnými vozidlami, čo je relatívne jednoduché, potom sme e, sa zamysleli nad tým, či by to bolo možné eh, merať aj na osobných autách. V roku 2007 sme teda začali pracovať s osobnými autami, potom sme, teda najprv sme začali s minivanmi, lebo tam je jednoduchšie to nainštalovať, pretože uh, asi si viete predstaviť, že takéto zariadenie nainštalovať na malé osobné auto nie je tak jednoduché ako na nejaké väčšie. No a uh, v roku 2008 uh, sme začali s strojmi, ktoré sa teda používajú mimo ciest Chceli sme uplatniť rovnakú metodológiu, ako sme použili pri e, nákladných vozidlách a od minulého roku používame aj mobilné systémy a minisystémy, čo sa nedá porovnať e, so štandardným systémom a toto využívame na motocykle a mopedy. Vidíte tu uprostred toto veľké, ťažké vozidlo, to spada do tej kategórie L. To je vlastne... A na, pravej strane vidíte zase ten moped. Na tom veľkom vozidle je viac eh, miesta na eh, inštalovanie toho meracieho zariadenia, samozrejme, než na mopede. No a e, história tých e, skúšobných e, procedúr. V roku 2007 sme teda začali s osobnými autami, najprv s minivanmi, potom teda s osobnými, potom e, rozsah v tom roku 2007 bol, že sme chceli zistiť, či je možné uplatniť podobnú metódu, metodiku, ako sme uplatnili pri e, tých e, veľkých nákladných vozidlách, či to je možné uplatniť aj na ľahšie vozidla a či je teda možné merať emisie vozidiel na cestách. A z praktického pohľadu sa to ukázalo byť dosť komplikované, Museli sme hľadať riešenia pre menšie problémy, museli sme možno e, sa zavisieť nad tým, ako upevniť to zariadenie a vlastne museli tam byť aj kalibračné e, portály na plyn, e, čo má svoje vlastné bezpečnostné aspekty. No ale vlastne stále viac sme sa s tým zoznamili, zoznamovali s týmto testovaním, čiže išli sme od takého namatkového prístupu k vlastne k kontraktnému prístupu. Eh, od roku 7 do 10 sme eh, otestovali nejakých 12 aut, dízlových aj eh, benzínových. Aké percento zlepšenia sme za, skonštatovali, to sa ukazuje, že to, čo sa teda e, ukázalo na okruhu, sa pre, prejavuje aj v znižených emisiách v reálnych podmienkach. No hlavný záver bol, že problém je s dýzlovými emisiami e, NOx v reálnych podmienkach v roku 2000 e, nás začala pracovať tá pracovná skupina, no a potom v roku 2011 a 2012 sme posudzovali 4 kandidátske e, procedúry, čiže tam boli doplnkové e, doplnkové fixné testovacie cykly, námatkové, potom mobilné na ceste a mo- modelovanie a išlo o po- hĺbkové posúdenie alternatív 2 a 3 čiže námatkových testových cyklov a mobilných, e, mobilného testovania na ceste. E, v roku 2013 až 2014 sme vypracovali takýto postup pre mobilné testovanie na ceste a spomínal som už výsledky, ktoré tu boli prezentované. E, asi to nie je dobre viditeľné, uvidíte to lepšie vo svojich dokumentoch. Teda zľava doprava vidíte, najprv sú teda auta Euro 3, Euro 4, a Euro 5 tam je väčšina aut a Euro 6 len jedno auto nápravo, pretože len jedno sme teda v tom čase mali k dispozícii tie stĺpce, respektíve tie čierne, červené e, čiary, to sú legislatívne limity a vidíte, že tie čierne e, stĺpce sú nad limitom a tie čierne sú vlastne emisie, ktoré sme testovali na ceste s dízlovými autami a vidíte, že E, pri e, tých nižších červených čiarach, to sú benzínové vozidla, ktoré zostali teda pod e, tým limitom aj na ceste. Je to teda problém s dízlom. Vidím, že čas mi už takmer vypršal. No, aká je situácia teraz? Máme prvý tento balík RDE ktorý bol schválený v máji 2015. Tam, tam sú teraz stanovené hraničné podmienky pre testovanie a špecifikácie zariadení. V oktobri bol schválený druhý balík, tam, sa, e, tam sú upravené ďalšie to, podmienky skúšania, analýza dát, e, faktory e, konformity. Prešli sme zľava z tých náročnejších systémov doprava k takým E, ľahším systémom, ktoré už vlastne nevyužívanie vnútro auta. Čo príde v budúcnosti? Máme tu ešte dva balíky na rok 2016, tretí e, je rozvoj e, tých testovacích procedúr studeného štartu. Takisto sa posudzovanie dát musí prispôsobiť hybridným vozidlám. Pri elektrickom motore je potrebné merať emisie počtu častíc um, teda im, je potrebné merať eh, počet častíc uh, emitovaných. No a toto je jeden príklad na ilustrovanie našej prebiehajúcej práce. Spočítal som teda eh, testovanie počtu častíc emitovaných. To je momentálne práca, na ktorú sa sústredíme Porovnávame teda tento počet častíc rôznych vozidiel v reálnych podmienkach, mobil, prosím, mobilných zariadení. No a vidíte, že je tu dosť veľká variabilita testovania, čo treba zobrať do úvahy. Takže vám ďakujem za vašu pozornosť a ďakujem za príležitosť vystúpiť tu. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník, pán Jürgen Reš z Nemeckého inštitútu Nemecká pomoc pre životné prostredie. Nech sa páči, máte slovo, máte 10 minút. Prosím vás pekne, držte sa času. Ďakujem veľmi pekne, aby som sa chcel srdečne poďakovať za možnosť prísť medzi vás Organizácia Deutsche Umwelthilfe je stredne veľká organizácia pre ochranu spotrebiteľov. 80 zamestnancov máme a sme člen e, organizácií národných ako aj európskych. Už celé roky sa venujeme téme čistenie emisí pri vozidlách a pre nás tak ako aj pre ostatných expertov, je veľmi dôležitý ten škandál Volkswagenu. Bolo to pre nás veľké prekvapenie. Už v roku 2007 v septembri pri otvorení medzinárodnej výstavy automobilov sme zdokumentovali, že aké ilegálne triky používa automobilový priemysel, pokiaľ ide o emisné štandardy pri meraní v laboratóriách a vlastne odvtedy sa tieto hodnoty stále navyšovali. Priebežne sme informovali aj úrady, pokiaľ ide o konkrétne porušovania, napríklad 11. februára roku 2011, to znamená presne pred 5 rokmi a jedným týždňom naša organizácia informovala ministerstvo dopravy nemecké a detálne sme informovali o a poskytli informácie ohľadne emisí, pokiaľ ide o bývalý model Passatu, kde vlastne prostredníctvom nelegálnych trikov sa namerali také hodnoty, aké sa očakávali, hoci boli vyššie. Ale vieme, že tie merania v Amerike boli iné. Tie merania, ktoré sme my mali k, k dispozícii, ak tam došlo k viacnásobnému prekročeniu tých hodnot, ale nebolo to prešetrené neskôr. Vlastne v priemere máme ešte stále 6 až 7 krát vyššie emisie NOx, pokiaľ ide o hraničné hodnoty a vlastne dochádza to k prekračovaniu hodnot alebo hraničných hodnot NO2 v mestách. Naša organizácia v posledných mesiacoch robila testy na vozidlách ako je Opel Zafira, BMW, Mercedes C a takisto aj Fiat 500X a týmto vlastne také Ameri- japonské automobilky ako Nissan a ostatné boli takisto do toho zapracované Renault, Fiat a nemecké firmy ako Opel, Mercedes a BMW boli takýmto spôsobom pokryté a na základe týchto prieskumov sme poukázali na to, že sú tu veľké odchýlky, až 25 krát vyššie, dokonca aj viac, a že sa to dá vysvetliť iba tým, že tu dochádza k podvodom. Nemecká národná kontrolná organizácia nekontrolovala tieto údaje a sú tu dokonca aj prvé hodnoty, ktoré vlastne pokazujú na to, čo sa deje v súčasnosti v Nemecku, pokiaľ je napríklad o Amarok, ktorý dostane nový, nový software. A treba si uvedomiť, že ale o jednu sekundu potrebuje menej na to, aby dosial rýchlosť 100 km za hodinu a vlastne to sa dosiahlo aj prostredníctvom týchto trikov, takže takýmto spôsobom sa v Nemecku aj v Európe pristupuje k týmto škandálom. Máme veľký problém, že úrady sa zdráhajú urobiť patričné kontroly, zobrať na vedomie jednotlivé hodnoty alebo zverejniť takéto hodnoty. My ako organizácia sme museli ísť do Švajčiarska kvôli tomu, že technické úrady v Nemecku až doteraz sa zdráhajú, poukazujú teda stále na to, že nemôžu urobiť eh, nejaké konkrétne vyšetrovania v náš prospech, pretože by potom už nedostali žiadne zákazky z automobilového priemyslu. Napríklad minulý týždeň sme dostali ďalšie zamietanie, ale chvala Bohu, Švajčiarsko s kontrolným úradom sa nachádza trochu inde a momentálne v Nemecku už 100 dní máme meracie hodnoty, ktoré sme získali a viem, že tieto hodnoty sú jednoducho zarážajúce, že aj tam sa zistilo vlastne, tak ako aj v prípade tých 22 vozidlách vo Francúzsku, že tu dochádza k porušovaniu tých hodnot, ktoré sa jednoducho dajú vysvetliť iba tak, ako som to popísal a ktoré vlastne v Nemecku stále viac uh, nastávajú, aby jednoducho došlo k ochrane tých postupov pri výrobe motora. Dochádza tu dokonca aj navyšovanie teploty o 10 stupňov a na to, aby sa jednoducho chránil motor v tomto procese, tak sa používajú takéto fiktívne hodnoty. Na druhej strane, to v stručnosti spomeniem, tu máme takisto aj problém, ktorý sa týka metropol Nemecka, takisto aj iných európskych štátov. Sú tu veľmi veľké hodnoty NO2. Pokiaľ ide o Nemecko, podľa výpočtov EÚ máme zhruba viac ako 10 tisíc úmrtí predčasných, to je viac ako predtým, a 100 tisíc ochorení. To znamená, máme tu skutočne vážne zdravotné problémy, ktoré budeme musieť riešiť a preto vlastne naša organizácia podala 13 žalôb proti spolkovým krajinám, aby sa zakázalo používanie dieselových motorov. V mestách Darmstadt a Wiesbaden sme dokonca sa dostali už ďalej v tomto procese a už máme aj konkrétne rozhodnutie, pokiaľ ide o ten náš cieľ zakázať používanie týchto motorov. Ak sa pozriete na túto priesvitku, ale to sme trochu rýchlo prešli na, túto, na tomto grafe, uvidíte vlastne z tých našich testov Renault Espas, vidíte tu dvakrát ten nový európsky cyklus, pokiaľ ide o nebezpečenstvo, tak tam máte uh, hore vlastne uh, meranie pri studenom motore a druho, druhý graf vlastne poukazuje už taký vlažný motor, kde po krátkej prestávke vlastne sme postupovali používaní motora, ale auto už nezistilo, že vlastne je testované. To znamená, tá modlá krivka vám ukazuje, ako vysoké sú tie emisie NOx. A na ďalšom grafe zase vidíte, čo sa udeje, keď vozidlo zistí ten merací modus, to sú tie nízke meracie hodnoty, ktoré tam vidíte modré, a čo vlastne sa v tom istom móde, pri tom istom využívaní motora, pri takej istej vonkajšej teplote, keď sú rovnaké podmienky, zkrátka, len vozidlo nezistí, eh, že je testované. Takže vidíte celkom jasne, že toto sú podvody. Toto je jasné podvádzanie. Nie je to využívanie tých flexibilít, ale to je úmyselný podvod s cieľom eh, tých 100 tisícov ochorení a dokonca aj predčasných úmrtí, ktoré som spomenul. Máme tu aj ďalšie príklady nemeckých výrobcov. Môžeme prejsť ďalšie prísvitke. Áno trochu naspäť. Tu vidíte merania, ktoré momentálne e, sa postarali o veľký škandál v Nemecku. V tých, na tej nižšej hodnote vidíte veľa modrých a žltých bodiek. tak to sú vlastne e, merania na valcoch. To boli vlastne merania, ktoré sa nerobili na ceste. Ale jediný rozdiel je, že cesta a teplota vlastne bola na úrovni 7 až 10 stupňov to bolo na objednávku holandského ministerstva pre životné prostredie, to znamená, máme až 28 násobné rozdiely pri takom istom zaťažení a máme tam aj skúšky pri Mercedes, kde vlastne teploty boli pod 10 stupňami, čo vlastne v Nemecku je priemerná teplota a tie systémy znižovania teploty sú vlastne vypnuté a takýmto spôsobom sa vlastne dostávame do toho stavu, že tu dochádza k podvodom úmyselným. Takže pozrieme sa teraz na kritiku konkrétnych e, diskusí týkajúcich sa RDE, to znamená toho mobilného testovania. Vidíme, že tu dochádza k oslabovaniu hraničných hodnôt, ktoré my považujeme za skutočne zaražajúce. Do septembra 2019 máme, nemáme teda žiadne hraničné hodnoty, pretože vlastne až potom tu bude ten mm, faktor zhoršenia až na úrovni 110 Nemáme takisto žiadne konkrétne úpravy, pokiaľ ide o budúcnosť cycle beating alebo defeat device a takisto pokiaľ ide jednotlivé módy, pokiaľ ide tie zaťažovania ako napríklad uh, plné zaťaženie a podobne, tak to sme takisto neza, uh, nepokryli. A takisto sme nevylúčili, že vlastne sa tu, e, nevylúčili sme možno, že sa tu robí s tzv. golden cars, a navrhujeme zlepšenia. Mohli by sme prejsť na ďalšiu priesvitku. Aby sme sa zasadzovali spoločne, aby jednoducho tieto chyby boli napravené a aby sa dodržiavali hodnoty hraničné jednak jednej, tak aby to aj v prípade dieselových motorov bolo implementované, aby to nebol ten faktor zhoršovania, aby sa urobilo všetko preto, aby v Európe normálne teploty, to znamená minus 7 až 45 stupňov, boli takisto toho zahrnuté, pokiaľ ide o ten RED test. Už sme počuli vlastne z úst predrečníka, že pokiaľ ide o ten studený štart, že sa pracuje pri podmienkach studeného štartu a tým vlastne aj vysokého zaťaženia a považujeme za veľmi dôležité, že tieto RDE testy vlastne permanentne majú byť ďalej rozvíjane. Teraz časovo trošku preskočím, pretože chcem dodržať ten limit a chcel by som pokázať na tie zistenia z Spojených štátov amerických. V Spojených štátoch amerických sme videli, ako Organizácia pre ochranu spotrebiteľov Consumer Watchdog a Máme tu aj predstaviteľa tejto organizácie, sa im podarilo vlastne na vzorke 900 tisíc spotrebiteľov na autách Kia a Hyundai eh, obhájiť svoje argumenty pred súdom a presadili to, že títo dostali kompenzáciu. Na jednej strane boli úrady vlastne donútené urobiť patričné testy, čo vlastne viedlo k tomu, že sa zistili konkrétne zistenia. Dnes vlastne až 15 až 25, 20 týchto vozidiel sa testuje a rozprával som sa aj s Kristoferom Grandlom, ktorý je riaditeľom tejto organizácie a tam sme sa dozvedeli, že vlastne tie RDE testy v Amerike vlastne takisto majú už softverové prvky, to znamená automobilový priemysel zistí, keď sa robí takýto test. To znamená, Spojených štátoch amerických sa uplatňuje teraz už aj tretí test, ktorý sa definuje pod definíciou, že testujeme, ale nepoviem vám ako. To má určitý prekvapujúci efekt a my naliehavo apelujeme na to, aby tento e, test prekvapenia, to znamená, že priemysel sa na to nemôže prekvapiť, že tu dochádza k určitým meraniam zrychlenia, to ešte poukážem na to ďalej, aby sa to jednoducho uplatňovalo. Takže to sú niektoré z tých návrhov, ktoré sa vlastne týkajú toho nového systému schváľovania. A tú poslednú prísvedku vám ponechám, aby ste si prečítali z časových dôvodov. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A uistujem kolegov o tom, že my zašleme všetkým členom výboru prezentáciu, ktorá, ktoré vlastne tu boli predstavené zo strany expertov, ktorí prišli, tak ako sme to dostali. A teraz budeme pokračovať z z duchu perspektíve zúčastnených strán a bude pokračovať pán Dirk Bostel, výkonný riaditeľ Asociácia pre kontrolu emisí AECC. Nech sa páči, máte 5 minút k dispozícii, poprosím vás, dodržte čas. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Yes, thank you very much, Chairman, uh, for the intro. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nemám žiadne priesvitky, žiadne prezentácie. Budem iba hovoriť, ale môžete sa pozrieť na našu webovú stránku ACEA aecc.com, tam nájdete veľa technických informácií. Vážené dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne, dobré ráno. Dovolte mi v prvom rade sa poďakovať a poďakovať sa organizátorom, teda Európskemu parlamentu, Výboru pre životné prostredie, to, že ste mi poskytli možnosť podeliť sa s vami o názory nášho, našej organizácie, ktorú my reprezentujeme, pokiaľ ide o tému e, emisie vozidel Európskej únie. AECC asociá pre kontrolu emisí katali- katalizátorom a je to nezisková organizácia, kde sú združené viaceré európske firmy, ktoré sa venujú výskumu katalizátorových, katalizátorových kontrol emisí, tak ako v prípade osobných vozidiel a ľahkých užitkových vozidiel. Naša skúsenosť vlastne E, vychádza už zo začiatkov tých právnych úprav, ktoré tu máme. Ako príklad môžem uvieť, že my produkujeme a, a vyrábame e, partikulové filtre, ktoré vlastne umožňujú výrobcom vozidel efektívne kontrolovať tie ultramalé partikuly, čiastky pri emisiách, ktoré vlastne boli prvýkrát ktoré vlastne boli použité prvýkrát v roku 2009. Vyrábame aj pre, predávame kontrolné technológie pre kontrolu NOx a tak SER ako aj technológia LNT, ktoré my predávame, boli vlastne zavedené zo strany výrobcov vozidiel v prípade dizlových motorov na to, aby sa znížili emisie NOx z Euro, Euro 6 smerom hore. Uplatňujeme také meranie ako napríklad EGR, na to, aby sme ďalej obmedzili množstvo emisí z vozidiel. Sme presvedčení, že legislatíva týkajúca sa predpisov o RDE, to znamená mobilných testoch, ten druhý balíček je dôležitý na to, aby sme znížili tú priepas, pokiaľ ide o tie výsledky schvalovania vozidiel a pokiaľ ide o realitu. A tieto možnosti ponúkajú pozitívny vplyv na zlepšenie ovzdušia pre európskych občanov tým, že sa zabezpečí, aby výrobcovia vozidel integrovali technológie emisných kontrol pri motoroch na to, aby sa dosiahli optimálne zníženia emisí v prípade používania vozidiel. Naša organizácia aktívne prispieva aj na úrovni pracovnej skupiny na komisii, pokiaľ ide o kontrolu vozidiel a dávame k dispozícii konkrétne údaje. V posledných rokoch sme mali dva programy, pokiaľ ide o e, vozidla, kde vlastne sme tieto údaje poskytli na základe meranie pri využívaní vozidiel pri testoch. V rámci prvého programu ten emisný kontrol, pokiaľ ide o pokiaľ ide o dýzlové vozidlá, tak tieto informácie sme poskytli patričným inštitútom. Tie emisie NOx boli na úrovni 3 až 4 krát vyššie ako napríklad tie schválené hodnoty NOx. Rekalibrácia vysokotlakového systému, ako aj e, ostatné testy sa vyrábali z našej strany. Tento prístup vlastne umožnil zníženie NOx emisí na, úrovne, na úroveň 111 mg na kilometr a tieto výsledky vlastne treba povedať, predtým boli o 1,6 vyššie ako sú v súčasnosti, hoci ostatné hodnoty e, sa podarilo dodržať. Následne, pokiaľ ide o rok 2015, naša organizácia požiadala o druhý testovací program zo strany nezávislého inštitútu, kde vlastne dvojlitrové e, dízlové vozidlá boli Eh, otestované, boli vyhodnotené hraničné hodnoty týchto vozidiel, kde sa vlastne používali takéto najnovšie metódy kontrol a našim cieľom bolo urobiť všetko preto, aby sa znížili tie NOx hodnoty použili sme viaceré druhy katalizátorov podľa tých najnovších technológií. Tieto najnovšie merania poukázali na to, že sa tá hodnota NOx používala na úrovni 1,4 z schválených hodnot. a tieto analýzy vlastne viedli k zlepšeniu situácie. Treba si uvedomiť, že tieto najnovšie hodnoty nemôžu byť brané do úvahy ako re, reprezentatívne pre všetky druhy vozidel tejto hodnoty, pretože vlastne to vozidlo, ktoré sme my používali na testovanie, bolo vybraté tak, aby sme sa sústredili predovšetkým na eh, hodnoty, ktoré očakávame. Pokiaľ ide o využívanie týchto kontrol, a chceli by sme urobiť všetko preto, aby sme mohli tieto testy robiť predovšetkým počas reálneho testovania vozidiel priamo na ceste. Verujúc do úvahy, že tie technológie, ktoré máme k dispozícii, v súčasnosti sú tie najnovšie, boli optimalizované aj pokiaľ ide o náklady a, a chceme povedať, že sa nám môže podariť dosiahnuť naše ciele, Vítame aj najnovší výsledok hlasovania v Európskom parlamente 3. februára a očakávame, že pokiaľ ide o testy týkajúce sa konformity NOx hodnot, hodnot vlastne umožnia po roku 2020 využívanie najnovších technológií na to, aby sa tieto um, meracie technológie používali v budúcnosti. Naša organizácia prispieva aj naďalej k rozvývaniu legislatívnych požiadaviek, pokiaľ ide o RDE, vrátanie tých dvoch ďalších legislatívnych balíčkov, 2 a 4, o ktorých sme vlastne počuli už predtým, a ktoré vlastne sa majú ďalej rozvíjať a v roku 2016. Naša organizácia chce naďalej spolupracovať, pokiaľ ide o analýzu e, emisí vozidiel na základe tých najnovších technológií. Samozrejme, naša organizácia ponúkne svoju expertízu Európskemu parlamentu ohľadne legislatívy týkajúce sa RDE aj v prípade iných druhov legislatívy budúcnosti. Chcel by som však povedať, že na základe tej práce, ktorá už bola urobená, pokiaľ ide o dízlové motory, chceli by sme sa pozrieť aj na hodnoty, ktoré sa týkajú vlastne benzínových vozidiel. Európska legislatíva týka sa CO2 počíta s tým, že sa do tohoto e, merania vlastne najbližšej budúcnosti priberú aj benzínové vozidla, členové našej organizácie nov, rozvinuli novú technológiu. Ide tu o filter, benzínový filter, ktorý vlastne sme vyvinuli na základe toho filtru, ktorý sme mali aj v prípade dieslových vozidiel a takýmto spôsobom budeme môcť merať aj množstvo tých veľmi malých pevných častíc v emisiách. Minulý rok sme takisto evaluovali výkonnosť prvého vozidla, ktoré vlastne už má k dispozícii dva takéto filtre a má sa tam potvrdiť, že táto najnovšia technológia poskytuje najnovšiu možnosť, pokiaľ ide o kontrolu emisí pevných častíc, a to v prípade viacerých, uh, viacerých fóriem zaťaženia vozidiel. Snažíme sa takýmto spôsobom hodnotiť aj e, hodnoty, chceme porovnávať hodnoty tých vozidel, ktoré takéto filtre majú a ktoré tieto filtre nemajú a tieto programy vlastne majú pomôcť k tomu, aby e, sa e, lepšie rozhodlo, pokiaľ ide o ten tretí balíček. Takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať a prispievať k rozvíjaniu európskej legislatívy od samého začiatku. Naša organizácia aj naďalej chce pokračovať, pokiaľ ide o prispievanie k rozvíjaniu rozumnej legislatívy, predovšetkým pokiaľ ide o legislatívne požiadavky týkajúce sa RDE, ktoré vlastne pomôžu k zlepšeniu vzduch, kvality vzduchu a pokiaľ ide o znižovanie emisí pri osobných a ľahkých užitkových vozidlách. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a teším sa na otázky. Thank you very much for your presentation. Ďakujem za vašu prezentáciu. A teraz by som veľmi rád dal slovo pánovi Rikovi Jennertovi, generálnemu tajomníkovi Združenia európskych výrobcov automobilov. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, Dúfam, že táto PowerPointová prezentácia, ktorú mám pripravenú, bude fungovať. Vážení, vážení poslanci, vážené poslankyne, ja tu zastupujem 15 najväčších automobiliek. Máme ústredie v Bruseli a sme veľmi radi, že sa zorganizovalo toto dnešné vypočutie, ktoré sa venuje veľmi dôležitej téme. Je to téma, o ktorej teraz máme vedenú veľmi emotívnu diskusiu Začalo to škandálom firmy Volkswagen. My chceme od začiatku jasne povedať, že sa chceme diferencovať od tohto prípadu. Došlo k jasnému porušeniu pravidiel a teda naozaj my sa chceme diferencovať od toho, čo sa stalo v tejto časti automobilového priemyslu. Ako sa na to pozeráme my? Samozrejme, že náš priemysel sa musí nad tým zamyslieť. Musíme celú túto vec akýmsi spôsobom zohľadniť, poučiť sa z toho. Musíme tie poznatky využiť na to, aby sme vyriešili tie problémy, ktoré tu panujú. Jedna z vecí, ktorú určite môžeme urobiť lepšie, lepšia komunikácia a tiež zlepšenie spolupráce s ďalšími zúčastnenými stranami, aby sme zistili, ako môžeme sklobiť to, čo je technicky možné a to, čo je potrebné, aby boli splnené tie emisné limity, ktoré sú stále prísnejšie. No a vec, ktorá vyplynula z tejto diskusie, je to, že čím viacej pokračujeme, tým viac sa musíme uisťovať o tom, že tu musíme mať určitý súlad miestnej politiky s ochranou životného prostredia. Neustále sa tu Európa snaží znižovať emisie CO2, ale ak sa chceme zamyslieť nad novými systémami znižovania emisí CO2, tak je tiež dôležité, aby sme sa zaoberali tak zmenou klímy, ako aj čistotou ovzdušia, aby sme nakoniec predložili také riešenia a také návrhy, ktoré budú koherentné, aby sme to vlastne nerozdielovali, aby sme neriešili tieto dve veci zvlášť aby sme nezanedbávali tieto vzájomné vzťahy. Druhá vec, inovácie bude vždy rýchlejšia ako legislatíva a jej prijatie. Vždy bude nutné sa adaptovať na tú novú realitu. A tiež je nutné si uvedomiť, aké sú limity, čo ešte možno regulovať je možné, do akej miery je možná regulácia. Tiež priemysel si uvedomuje už dlhšiu dobu to, že síce meriame znečistenie v súlade so súčasnou legislatívou, v súlade s tou súčasnou metódou, ktorú stanoví a stanovuje teda súčasný právny systém, ale tá metodika je vlastne už zastaraná, pretože pochádza z 90. rokov, vtedy to vychádzalo z tých e, techník a metodik, ktoré existovali v 90. rokoch. A to tiež vysvetľuje, prečo sú také veľké rozdiely medzi tými laboratórnymi testami a testami v skutočnosti tej prevádzke. Jeden z rečníkov hovoril práve o tých rozdieloch, ktoré oni zistili a my o tom počujeme dookola. Samozrejme, je to tak, že každý realizuje tie emisné texty trochu, testy trochu inak a to potom vedie k ďalším nejasnostiam, ďalším otázkam. Takže je veľmi dôležité, aby tá metodika bola naozaj stále aktualizovaná a tiež je dôležité, aby ste mali RDE e test a takisto aj nový skúšobný e, protokol VLDP. My sme presvedčení, že ako náhle začneme používať RDE 1 a RDE 2, tak sa eliminujú tie rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú vo výsledkoch laboratórnych testov a skúšok, ktoré prebiehajú e, pri skutočnej prevádzke vozidla. Takže, ako sme už hovorili, pracujeme teraz podľa, podľa tej zastaralej metódy. Musíme e, sa naučiť začať používať tú metódu VLDP, teda ten nový skúšobný protokol. Vieme, že tie diskusie okolo neho už končia a my sa snažíme, aby ten nový test alebo teda ten nový protokol už fungoval čo najskôr. Táto nová metóda bude brať do úvahy tie najnovšie poznatky technológií, a tie testy budú tiež prebiehať za oveľa prísnejších podmienok tak v laboratóriách, ako aj budú prijaté prísnejšie podmienky, ako to vozidlo pri tom testovaní má vyzerať a fungovať. Ďalej. Čiže teraz počujeme, pardon, potrebujeme tie testy eh, RDM, ich vítame a dúfame, že čo skoro budú schválené, aby sme už čo skoro mohli behať plánovanie týchto nových spôsobov testovania vozidel na to potrebujeme si uvedomiť tiež to, že zatiaľ v tom procese RDE boli schválené len dva kroky a chýbajú ešte dva balíčky. Je to dôležité nestrácať zo zreteľa. Európska komisia sa rozhodla za štyri kroky. Dva kroky z toho už boli schválené, ale ešte dva, dva zostávajúce balíčky neboli schválené tej jednotke a dvojke sme sa sústredili na osobné automobily. Ten tretí balíček by sa mal e, sústrediť na ľahké užitkové vozidla a štvrtý balíček by sa mal venovať na testom konformity. Doba testov RDE, a to si uvedomujeme, povedie k novým technologickým výzvam, takisto aj k novým ekonomickým výzvam, toho sme si vedomi. Pretože je dôležité zdvihnúť tú hodenú rukavicu, je potrebné aktualizovať software, hardware, využiť tie najnovšie najlepšie spôsoby kontroly emisí. Niektoré auta už začali používať tieto najnovšie technológie, avšak nie ešte všetky. Preto je dôležité zlepšiť systémy rôznych tých systémov kontroly emisí, čiže dávať do tých vozidel napríklad špeciálne nádrže na AdBlue, alebo teda na tú močovinu. A je tiež potrebné nezabudnať na špeciálne štruktúry, špeciálne časti na doplnenie kvapaliny AdBlue. Tiež sa bude využívať ten prenosný systém merania emisí PEMS. Výrobcovia budú musieť e, zohľadniť tento nový systém. Je to ten najmodernejší systém a Európa začne tiež využívať tieto systémy PEMS. Zatiaľ sme vo fáze, kedy sa to ešte len učíme a tie súčasné modely PEMS ešte nie sú ani spolehlivé, ani presne presné a preto potrebujeme toto doriešiť v rámci toho druhého kroku RDE. Tento proces spolu poniesie finančné nároky. Čo to znamená z finančného hľadiska pre výrobcov? Určite bude potrebné do toho veľmi investovať hlavne do tých nových technológií, kontroly znečistujúcich látok. Výrobcovia očakávajú, že tie náklady na výrobu sa zvýšia zo 600 eur priemerne až na 1300 eur na vozidlo, to závisí od výrobcu a do roku 2019 sa očakáva, že každý výrobca bude musieť investovať do vývoja asi 120 miliónov eur do nových skúšobných nástrojov, takisto aj do nových zariadení pre nové skúšky a pre ďalšie časti výroby tým, že sa sústredíme na technológie, aby sme znižovali emisie, tak častokrát dochádza k ďalšiemu akémusi negatívnemu dopadu na druhej strane. Takže budeme musieť toto všetko dobre vyvážiť, aby sme mohli splniť aj tie ostatné podmienky. Takže čo sa očakáva v prvom kroku? V prvom kroku bude zrušená asi 5 percent plánových dýzlových modelov. Pokiaľ ide o krok 2, pôjde asi o 25 plánových dýzlových modelov, čo bude celkovo znamenať nižšiu mieru návratnosti investícií, ako aj užší výber pre spotrebiteľov. Ďalej, pokiaľ ide o tú možnosť výnimky, konformity, tá diskusia, ktorá sa týka toho faktoru konformity, tak tam 1,0 a máme žu pre chybovosť a potom a pre PEMS je to 0,5. Ako som už hovorila, tie meriace prístroje nie sú ešte úplne presné a tiež tam môžu byť rôzne spôsoby, ktoré ovplyvňujú potom výsledok toho merania. Avšak je dôležité, aby výrobcovia vyrábali auta takým spôsobom, aby nakoniec tie emisie boli oveľa nižšie ako tých 80 mg na kilometr, aby sa zaistilo, že ten faktor konformity aj s tým jeho započítaním to auto nakoniec splní tie limity. Čiže musíme zaručiť, že to bude oveľa menej ako tých 80 mg na kilometr. Ďalej očakávame, že sa upresnia všetky tie metódy, čiže aj do budúcnosti budú tie výsledky merania tých PEMS oveľa presnejšie, takže tá marža sa potom môže znížiť. K záveru už sa pán predseda dostávam. Súhlasíme s tým, že systém RTL je absolútne potrebný, pretože a teda napriek tomu, že priniesie veľké vízie automobilovému priemyslu, je potrebné, aby sa začal schvalovať ten druhý balíček a začal sa pripravovať tretí a štvrtý balíček, pokiaľ tam bude ten faktor konformity 1, to znamená, že budú dodržané tie legálne, zákonné limity, ale zatiaľ je potrebné, aby tam bola tá marža, tá možnosť odchylky 0,5, tá chybovosť, ale v budúcnosti nakoniec sa môže táto marža znižiť v závislosti na tom, ako sa tie systémy budú spresňovať, potom by to malo byť už Možno ďakujem pekne a teraz odozdávam slovo zástupcovi Európskej organizácie spotrebiteľov BEUK. Okay, thank you very much, sir. Ďakujem pekne, pán Lavia, ďakujem výboru Envy za pozvanie našej eh, organizácie. Ak nepoznáte našu organizáciu BEUK, je vlastne Európska organizácia spotrebiteľov, eh, predstavujeme 41 spotrebiteľských organizácií z 31, z 31 európskych krajín. Máme mm, zameranie na finančné záležitosti, eh, potravinovú bezpečnosť, ekológiu a udržateľnú mobilitu, kde som teda ja. Myslím, že než začnem, chcel by som sa vyjadriť tomu, čo práve povedal pán Joner vo svojej prezentácii. A síce povedali ste, že výrobcovia aut uplatňujú pravidlá, ktoré sú stanovené v nariadeniach EÚ, keď sa teda vozidla testujú. Hovorili ste o zlepšení komunikácií s spoločnosťou a musíme to povedať veľmi jasne využitie týchto mm, zariadení DFID e, alebo e, odstranenie náhradných pneumatík a všelijakých tých podozrých lubrikantov, alternátorov a tak ďalej. To všetko znižuje e, trenie pneumatík, čo možno nie je mimo zákonné, ale tieto Ehm, opatrenia by sa nemali uplatňovať, pretože zavádzajú spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť ich auta. Chceme, aby ľudia kupovali viac palivo efektívnych e, vozidel s nízkymi e, emisiami. Musíme e, zabezpečiť, aby dostali spolahlivé, relevantné a porovnateľné informácie. Bez toho nikdy neuvidíme zmenu v správaní spotrebiteľov, ehm, takým, aby kupovali auta, ktoré majú nižšie emisie. Čiže my, výrobcovia sa musia naozaj e, zamyslieť nad sebou a ísť v duchu zákona a nielen e, využívať nejaké medzery a flexibility zákona. Pokiaľ ide o tie e, o, o znečistenie ovzdušia. Často hovoríme o téme znečistenia, e, ktorá ovplyvňuje spoločnosť vo všeobecnosti, má vysoké náklady na zdravotníctvo, miliardy, e, biliardy eur, 14 tisíc, 14 e, 415 tisíc predčasných úmrtí a tak ďalej. Ale sú to vlastne vodiči, ktorí najviac trpia znečistením ovzdušia, pretože sa tie emisie koncentrujú v aute. Čiže áno, týka sa to celej spoločnosti, ale priamo je to otázka bezpečnosti spotrebiteľa a to sa často v tejto uh, rozprave nespomína. Pre spotrebiteľov možno, že nie tak veľa vodičov si to uvedomuje, viac uh, im ide o spolahlivé informácie o aute, ktoré kupujú Mám tu citáty eh, jednotlivcov eh, z Británie, kde sme robili takúto štúdiu. A tu sú vlastne také iritované poznámky e, tých majiteľov vozidiel. Napríklad Mary povedala, že kúpila som si poprvýkrát dízlové vozidlo, pretože som si myslela, že, kúpuje, že pomáham životnému prostrediu a mám pocit, že som bola naivná, keď som varila tvrdenia výrobcov. Steve hovorí, že bol šokovaný z úrovne zavádzania emisie by sa mali naozaj testovať a testovať to, čo ide z výfuku a nie hrať nejaké divné hry. Uh, No a nemali by sme byť eh, naivní, myslieť si, že eh, podniky nebudú okraš- skrašľovať eh, fakty, aby samozrejme získali viac zákazníkov, ale mm, čakám, že sa odhalia, odhalia ďalšie väčšie mená, veľké mená, ktoré tam boli e, zapojené v týchto škandáloch. Takže toto sú také nálady spotrebiteľov. A takéto nálady britských respondentov Mm, predstavujú nálady spotrebiteľov na celom európskom kontinente. Máme tu množstvo reakcií od majiteľov vozitiel, ktorí sa pripojili k našim kampaniám. Naše členské organizácie e, robia osvetu o tejto téme. Opäť britská e, organizácia e, bola v kontakte so 100 tisíc občanmi, e, kontaktovali výrobcov aut, e, Eh, talianská organizácia tiež začala eh, teda kolektívne konanie proti Volkswagenu, pretože používali tieto mm, zariadenie DEFIT. No a teda mnohé eh, naše členské organizácie skúmajú možnosti právnych krokov v súvislosti s týmto škandálom. Takže aký je náš názor na tento RDE NOx deal? Komisia, členské štáty a niektorí poslanci Európskeho parlamentu hovoria, že je to dobrá dohoda, že e, cest, teda auta na ceste mm, sú 7 násobne nad limitom a s touto novou dohodou to bude iba 2,1, 2,5 násobok, 1,5 násobok, ale my si myslíme, že ak niekto porušuje zákon, tak e, nepovolíte porušovať e, zákon aj naďalej, ale dodržiavate to, čo sa schválilo legislatívne. Musíte ho príjmať k tomu, aby dožiaľ tú legislatívu. Nevytvárame tu dobrý precedens a nám ide o to, že ďalšie priemyselné skupiny, ktoré ehm, teda môžu mať vplyv, vidia, že no, niečo bolo v 2007 dohodnuté, ale potom sa to nedodržiavalo, potom sa to zase ehm, menilo, aby to bolo aj v súlade s našimi zájmami. Takže nie je to dobrý precedens. Je tu teda veľká otázka týka sa rozhodovacieho procesu Legislatíva EÚ v tejto oblasti je veľmi jasná. Auta na ceste musia dodržiavať typovú, e, teda výsledky e, typového schválenia. E, musia to dodržiavať tak ako v tých laboratórnych testoch a momentálne to tak nie je. A tieto faktory konformity majú teda ďalší negatívny dopad na túto tému. Takisto je ignorovaná tá vedecká, mm, tie, tie vedecké odporúčania od komisie, respektíve e, komisia, parlament, členské štáty ignorujú vedecké e, dôkazy a odporúčania. A e, prevažujú záujmy priemyslu, nie životného prostredia, alebo zdravia, alebo lokálnych komunít, ktoré stoja pred obvorovskou výzvou znižiť emisie. No a potom je tu fan, fundamentálna otázka legálnosti celej tejto dohody, čiže právni experti nám povedali, že e, tá dohoda nie je legálna, aj keď e, výbor Júri tohto parlamentu povedal, že e, je to nadramec mandátov, mandátu, sme veľmi sklamaní a súhlasíme s ACA, že tie limity treba pravidelne revidovať, aby e, teda boli e, znížené ak dodržiavanie, teda fakt dodržiavanie 1,4 u tých aut, tak najlepšie dostupné technológie e, by zjavne ľahko dosahovali takéto limity, čiže tým cieľom musí v končnom dôsledku byť faktor konformity 1. A myslíme si, že je veľmi dôležité, aby v budúcich meraniach RDE bol aj Európsky parlament e, zapojený do takéhoto rozhodovacieho e, procesu. Videli sme takisto legislatívu k typovému schváleniu. Je to podľa nás správny, veľký krok správnym smerom. Je tam množstvo pozitívnych prvkov na posilnenie požiadaviek. Um, námatkové testy sú veľmi dôležité a mali by teda odstrašovať pred takýmito podvodnými, pred, od, alebo odstrašiť od takého podvodného konania treba samozrejme odporať potenciálny konflikt na záujmov medzi výrobcami, národnými testovacími laboratóriami a teda celým týmto procesom v EÚ. No ale treba si uvedomiť, že nedá sa nejakým zázračným trikom e, obnoviť dôvera spotrebiteľov. Potrebujem nový testovací protokol na e, testovanie spotreby paliva, to treba implementovať do roku 2017, takisto ciele CO2 na rok 2020 by sa nemali oslabovať. Musíme sa zamyslieť nad rozšírením testov RDE na spotrebu paliva aby sme sa teda zamerali na, ten, na tento dôležitý aspekt. Takisto je potrebné aktualizovať smernicu o označovaní vozidiel, aby sme mali nielen spolahlivé informácie, ale aj relevantnejšie a porovnateľné informácie, aby teda spotrebitelia mali viac informácií, na základe ktorých sa môžu informovane rozhodnúť. No a ja som spomínala teda otázku spotreby paliva. Myslím si, že je dôležité e, mať na pamäti, že pre spotrebiteľov e, e, môže byť ťažké posúdiť dopad na životné prostredie, ale e, práve spotrebu porovnať, to si vedia jednoduchšie. A sú tu teda rozdiely vzhľadom na to, aká flexibilita v legislatíve EÚ a to spotrebitelia to cítia na, tom, na tých nákladoch za spotrebu. E, spomínal som, že naša talianská členská organizácia podnikla právne kroky proti Volkswagenu, takisto proti Volkswagenu a Fiatu na základe zavádzajúcich informácií o e, tvrdeniach týkajúcich sa spotreby paliva. Viete, tá legislatíva nie je dostatočne silná a ten najlepší nástroj, ktorý spotrebitelia majú, je aby podnikli teda právne kroky, takže toto sa veľmi pozorne sleduje v Európe a, a e, uvažuje sa nad ďalšími právnymi krokmi. Nechceme prijať právne kroky, ale ak je to ten posledný nástroj, ktorý nám ostane vzhľadom na to, že legislatíva nie je dosť silná, tak sa budeme uverať týmto smerom. No a napokon na poslednej priesvitke budeme mať podujatie 15. marca o spotrebe e, osobných e, spotrebe paliva, osobných autách a tam si položíme otázku, či, je, či sú opatrenia EÚ dostatočné na obnovenie dôvery medzi spotrebiteľmi, takže veľmi vás na toto podujatie pozývam. Ďakujem pekne. Thank you very much for... Ďakujem pekne za všetky prezentácie a teraz môžeme začať e, s voľnou rozpravou. A pani Grosted dostane slovo. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom. Je pravda, že ich príspevky boli veľmi zaujímavé. Mala by som otázku, ktorá sa týka technológií. Je pravda, že testy za reálnej prevádzky vozidla sú veľkým pokrokom. Tieto testy sa musia stať pravidlom a všetko je potrebné urobiť preto, aby sme mohli kontrolovať transparentne emisie vozidiel v Európe. Preto sa mi zdá byť v tomto prípade dôležité, aby sme v rámci komitológie v, eh, v, eh, hodnotiť všetky tieto emisie, ktoré sú vypušťané. Eh, preto na jednej strane je potrebné zabezpečiť zlepšovanie kvalitu vzdušia. Myslím si, že všetci si to uvedomujem, že je to dôležitá otázka, že je to zásadné. Dopad na zdravie ľudí je veľmi veľký, ale takisto je potrebné, aby sme opätovne získali dôveru v európsky automobilový priemysel. A takže na to potrebujeme, aby automobilový e, priemysel bol dôveryhodný a nemohli by sme mu nič vyčítať. Preto je potrebné, aby tieto testy boli nezávislé, jasné, transparentné a technológie, ktoré sa tam budú používať, boli inovatívne. Pokiaľ ide o technológie, ukázali ste nám niektoré typy technológie, ktoré budú tam použité, ale chcem sa ja aspoň teda som počula, že tieto technológie sú ešte mladé Chcem sa spýtať preto, či naozaj budú tie najlepšie a či o 2, 3, 4 roky nám nepovie niekto, že to už je zastarané, že je potrebné používať niečo iné, pretože to by potom znamenalo, aspoň tak nám to bolo ukázané, že to môže pôsobiť a ide to ruka v ruke s veľkými investíciami pre automobilový priemysel, takže potrebujú sa ubezpečiť aj oni o tom, že e, tieto investície budú mať dlhodobý účinok. Takže chcem vedieť, že či naozaj tieto technológie budú tie najlepšie, či budú e, nespochybiteľné o nejakých 2, 3, 4 rokov. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Grote. Ďakujem, pán Grote. Ďakujem pekne. A ďakujem za možnosť hovorí o RDE. Myslím, že 3. septembra som tu mal príspevok, v ktorom som poukázal na to, že a to bolo ešte ďaleko predtým, než sa ten škandál dostal na verejnosť, že nikdy sa tak nepodvádza a neklame ako pri uh, testovaní emisí. A keď sa pozrieme na iné oblasti hospodárstva, napríklad schváľovanie schvalovanie liekov, aké prísne kritéria tam máme, a toto je tiež oblasť verejného zdravia, keby sme postupovali podobne, ak by sme mali takéto marže odchyliek alebo zhoršení, tak by to so schvaľovaním liekov asi bolo dosť zlé. Takže moja otázka na JRC, Myslíte, že ste porovnateľní s EPA v Amerike? Na dru- teda za oceánom, čo sa týka e, to je tých skúšobných testov. Myslíte si, že máte rovnosť zbraní, alebo ak chcete lepšie testovať, potrebujete lepšie technické vybavenie, pretože parlament vo svojom uznesení jasne schválil, že chceme centrálny schvalovací systém, ktorý bol nezávislý. A pokiaľ ide o nezávislosť, ešte by som sa tiež asi opýtal IRC a ochrancov spotrebiteľov a životného prostredia, či by vedeli dať odpoveď na to, že ak my nominujeme osoby do správnej rady, napríklad pre Európsku agentúru liečiv alebo EFSA, e, vedieme veľmi tvrdé debaty o tom, či je tam konflikt záujmov. Možno by ste mohli povedať, že E, pokiaľ ide o tieto e, úrady na schváľovanie vozidiel, aké je tam prepojenie na tých, ktorí vlastne chcú uviesť produkt na trh, pretože v ich oblastiach veľmi, veľmi prísne e, odlišujeme, čo sa týka konfliktu zájmov. Možno by sme to aj prípade typového schvalovania mali zvážiť, ako rozsia tento gordický úzol, pretože možno sú tam nejaké také mm, prepojenia, na ktoré treba poukázať. Čo sa týka testovacieho vybavenia, no RD, môžeme sa o tom sporiť, ale máme teda 1,6 a 2,1 a teraz sa treba pozerať vpred. Menšina si prijala prísnejšie hodnoty, ale aby sme sa dopracovali k nejakému riešeniu, potrebujeme nezávislé testy, že je možné teda stiahnuť auto z cesty, okamžite otestovať a teda bolo tam uvedené nejaké číslo e, stupňov, niekedy v zime je 5, minus 7 stupňov, alebo v lete je 30. A keď si kupujem auto, tak vychádzam z toho, že to, čo vidím v prospekte, že to aspoň približne teda zodpoveda podmienkam na ceste a že teda nie, nemám spotrebu 25-30% viac a ešte väčšie emisie než v prospekte. A neviem, kto by na toto vedel zodpovedať k tým hybridným autám, pretože tam nám hrozí ďalší škandál, čo sa týka spotreby. Takže rád by som sa informoval k, o hybridnom e, aute opýtam sa predajcu v takomto rozhovore, čo hovoríte na tú spotrebu 1,9 e, až 2,1 litra. Čo, dá sa to dodržať a on mi v tom autosalóne povedal, no nie, to musíte počítať 3x, e, 4x toľko, to je realistická hodnota. No a podobne je to asi s emisiami, takže možno niekto za ochranou spotrebiteľa by mohol niečo k tomu povedať. Máme tu samozrejme preto aj vyšetrovací výbor. Nejde o to, že by sme chceli diskreditizovať nejakého výrobcu, ale ide o to, aby sme mali prísnejšiu legislatívu budúcnosti, aby to, čo legislatíva žiada, sa v realite aj dodržiavalo, aj keď niektorí tu možno na verejnosti vyvolávajú dojem, že sa tu pranieruje jeden výrobca. Nie je to tak. Chceme korektnú legislatívu, tak aby to bolo dodržané v končnom sledku a to pomôže všetkým zdraviu, výrobcom, ktorí budú mať opäť tú dôveru spotrebiteľov a produkty budú si môcť kúpiť bez toho, že by mali pocit, že nikto sa zavádza. <clears throat> Mr. Gerbrandy. Ďakujem, pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne našim hostom za to, že sa podelili o tieto informácie s nami. my v oblasti technológie, ako ľudstvo, sa nám podarilo dosiahnuť veľmi veľké veci. Podarilo sa nám presne e, umožniť, aby sonda pristala na Marse. Vyžiavame nanotechnológiu na to, aby sme vlastne ľudskú bytosť dali do malej skúmavky. Takže to sú veľké veci, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť a pokiaľ ide o emisie vozidiel, tak tomu sa takisto venujeme, ale zdá sa, že práve toto je jedna z najväčších otázok. <laughs> Zdá sa, že najväčší problém je zistiť, aké sú vlastne emisie vozidiel, ktoré chodia po cestách a to sa mi zdá ťažké na pochopenie. Avšak sú tu dve jednoduché otázky pre rečníkov, ktoré mám. Tá prvá je, vychádzajúc z tých technológií súčasných a nákladov technológií, ktoré máme, Kedy si rečníci myslia, že budeme mať ten faktor konformity na úrovni 1? To znamená, kedy dízlové vozidla, ktoré vstupujú na trh, budú vlastne v stave plniť tie štandardy súčasného Euro 6. A druhá otázka, tá sa týka spôsobu testovania. Zhovoril som sa v Štrasburgu s, spolu s kolegami, s predstaviteľmi EPA a bolo mi povedané, že väčšina tých testov, ktoré sa robia, sú tajomstvom. Nepovie sa presne, že ako sa vlastne tie vozidla testujú priemyselnému odvetvu sa iba povie, že toto sú štandardy a my testujeme a vy musíte urobiť všetko preto, aby vaše vozidlá splňali tú konformitu v každodennom využívaní nasadení vozidla. Môže sa tento model používať aj na úrovni Európy. Nemôžeme jednoducho povedať, že toto sú štandardy, máme testovacie stroje, tieto testujú a testuje sa vlastne konkrétna hodnota emisí vozidla pri používaní v každodennej prevádzke. Nemôže to byť nejaké riešenie do budúcna? Ďakujeme pekne, pani Kilanen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem eh, cteným hostom. Áno, môže človek nadobudnúť dojem, že sa tu nedá rozhodnúť, eh, že sa nevieme rozhodnúť, či sa tu máme smiať alebo plakať. Avšak otázka, ktorá vystáva, je, čo sa z toho môžeme poučiť. Máme jednoducho tieto hriechy eh, priemyselným odvetviam odpúšťať, a je tu isté nebezpečenstvo, že ak odpustíme teraz, tak jednoducho všetko bude postupovať aj v budúcnosti tak ako doteraz. Celé 10 ročia sa už tieto problémy mohli riešiť, ale vždy sme radšej hovorili o tom, že v Európe máme najlepší know-how. A teraz zistujeme, že vlastne nemáme žiadne riešenia, A niekedy sa dokonca pýtame, že či tu je konkrétna vôľa tieto problémy aj riešiť. Neverím, že európsky inžinieri, odborníci nevedia nájsť riešenie takého charakteru, ktoré by umožnilo dodržiavať predpisy, pokiaľ teda ide o emisie. Počuli sme, že že zatiaľ tá naša kreativita nestačila, pokiaľ ide o vývin tých najnovších meracích technológií, ale zdá sa, že kreativita jednoducho stačila na to, aby sme tu mali ten prístroj, ktorý dokáže oklamať meracie prístroje. A keď toto si uvedomí občan, tak sa jednoducho pýta, že či tu vôbec je nejaká vôľa urobiť niečo v prospech zdravia občanov, aby sme sa vyhli tým predčasným umrtiam, ako je tomu doposiaľ. Konkrétna otázka pre pána Jurgena Rojsa. Otázka je, ako vníma on na základe svojej práce postup Volkswagenu a ako si myslí, že by parlament mohol tu niečo ovplyvniť? Máme pocit, že 10 rokov nevstačilo na to, aby sa technológia vylepšila do takej miery, aby jednoducho sa plnili tie zákonom dané očakávania. Pán Eichhout, ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne aj rečníkom. Mám zo pár otázok pre jednotlivých rečníkov. Možno Prvé otázky by boli pre organizáciu Deutsche Umwelthilfe a JRC, e pretože tu hovoríme o tom teste RDE a nesústredíme sa teraz na faktory konformity, o tomto sme vlastne už hovorili, rozhodnutie bolo prijaté, bohužiaľ, ale poďme teda ďalej. Mám trochu pocit, že keď si prečítate vlastne niečo o tom RDE teste, tak sa vlastne to číta, ako keby to bol zlý román, a teraz sa tu tvárime, že momentálne sa uberáme smerom k tým skutočným mobilným, mobilnému meraniu emisí. Ale ak sa pozrite na všetky tie výnimky, ktoré sú súčasťou tohto testu RDE, nad 130 metra už nemusíte plniť bez, pod 3 stupne nemusíte takisto plniť tieto pravidla. Takže je tu zoznam pravidel a výnimok, ktoré sú stále v platnosti, tak by sme nemali jednoducho sa venovať otázky definície tohto testu, pretože ešte stále sa nám to nepodarilo dosiahnuť. Ak teraz tu hovoríme na tých grafoch, že sa nám to podarí splniť to Eurosex, tak by som chcel počuť jednoducho od expertov ERC alebo nemeckej Deutsche Umwelthilfe, či je to aj ich skutočné vnímanie reality. Inými slovami, okoľko viac, e, okoľko vyššie sú tie emisie aj napriek tomu, že sa udáva, že tie testy sú do istej miery plnené. To si jednoducho všetko treba uvedomiť predtým, než tu zhrtneme to, čo nám ponúka lobby automobilová. Takže to sú otázky pre tých konkrétnych odborníkov, ktorí vedia o tých testoch viac. A pokiaľ ide o tie ponaučenia, ktoré máme zo Spojených štátov amerických, Američania merajú vozidla na ceste a niekedy robia dokonca aj také ad hoc testy, aby jednoducho sa overilo, či skutočne sa plnia štandardy. V Európe my takéto testy ešte stále nerobíme. My teraz tieto testy trochu sme priblížili k tomu, čo majú oni, ale ak sa pozriete na tie konkrétne definície, tak vidíte, že vlastne dávame tomu automobilovému priemyslu ešte stále možnosť prispôsobiť sa týmto našim technológiám merania. Nemyslíte si, že už aj my by sme jednoducho mali robiť takéto isté merania ako v Amerike. Ja si ne, mňa nezaujíma, ako auto funguje. Čo mňa zaujíma, je, že tu máme konkrétne štandardy a tieto vozidla by mali splniť a dostať týmto štandardom. A pokým sa nedostaneme k tomuto, tak nebudem spokojný. Očakávam vyjadrenie e, zo strany predstaviteľov týchto organizácie. A teraz ešte otázka pre pána Bostilsa. Keď sme hovorili v legislatíve 2007, pokiaľ ide o 80 mg na kilometr, boli tieto technológie už tedy vlastne k dispozícii, ktoré dokázali vlastne plniť tie štandardy v tom čase? Boli tedy tie technológie k dispozícii, áno alebo nie? Ďalšia otázka. Je pravdou, že odlišné technológie máme k dispozícii v Amerike a zasa iné v Európe? Máme teda odlišné technológie? Možno, že áno, zdá sa, že tie štandardy sa vlastne uplatňujú iba v Spojených štátoch amerických a nie v Európe, takže tie, sú tu rozdiely, pokiaľ ide o kvalitu vozidiel v Amerike a v Európe. A ďalšia otázka, hovorilo sa tu o 13 tisíc 13 eh, tisíc eh, eur, pokiaľ ide o cenu vozidla a pokiaľ ide o investície do týchto najnovších technológií. Koľko teda stojí tie najnovšie technológie, ktoré by umožnili dodržiavanie týchto súčasných štandardov, ktoré sú v Európe očakávané a majú by byť platné? Ako vy odhaduje, odhadujete vlastne tieto dodatočné peniaze, ktoré musia byť zapracované aj do ceny vozidla? To by ma skutočne zaujímalo. A pokiaľ ide o priemyselný, priemyselný automobilový priemysel, tak možno iba jedno ponaučenie, pretože takisto ste spomenuli vaše ponaučenia. Možno by bolo dobre si uvedomiť, aby sa tu vyrábali e, vozidlá, ktoré budú e, šetrné voči životnému prostrediu. To je to, čo očakávame. A ďalšia vec, to je takisto otázka, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Áno, ale toto je veľmi dôležité. Vlastne nálada v automobilovom priemysle je taká, že štandardy sa plnia iba vtedy, keď, kedy sa majú vlastne plniť. Očakáva sa vlastne od automobilového priemyslu, aby produkovali zelené autá, kedy vlastne tieto štandardy sa budú plniť. alebo sa tieto štandardy plnia iba vtedy, keď sa niečo meria a potom už keď sa nemeria, tak tie štandardy nemusia byť plnené. A posledná vec z mojej strany, pán Eichhardt, chcel by som vás uistiť, že potrebujeme ešte aj čas pre expertov, aby reagovali. Ešte jedna posledná vec z mojej strany a povedala sa, že inovácia ide rýchlejšie ako kontroly. Inými slovami, inovácia pre čistejšie autá vlastne postupuje rýchlejšie ako to, čo nám to hovorí automobilový priemysel, takže by sme mohli postupovať rýchlejšie aj my. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázky. A teraz zostane slovo pani. E, dunque. Ďakujem pekne. E, musím e, súhlasiť s každým slovom, ktoré povedal kolega Eichhout. Ja by som chcela však pochopiť, ako je možné, že naše samotné automobilové eh, závody, ktoré exportujú tieto vozidla, dodržiavajú všetky tieto limity a musím sa tiež pýtať, že či sme akými si druhými európskymi občanmi e, na, pod e, americkými občanmi alebo za americkými občanmi. Chcela by som sa však presnejšie spýtať na konkrétnu vec. Vzhľadom na ten škandál, ktorý zasiahol Volkswagen a Volkswagen sa rozhodol zareagovať tým, že stiahol a e, bude upravovať milióny voziteľ. Následne aj francúzske orgány, pokiaľ ide o Renault Segonen Royal, vylúčila, že by niečo tak, niečomu takému dochádzalo v Renaulte. Avšak e, francúzske orgány povedali, že museli upraviť e, software na niekoľko stá tisícoch e, vozidiel. Dokonca minulý týždeň aj ministerstvo, ktoré je um, poverené touto oblasťou, povedalo, že Fiat je schopný dodržiavať tieto limity a že aktualizuje aj software v rámci Fiatu Cinquecento. Chcem sa spýtať, že všetky tieto opatrenia, ktoré boli navrhnuté e, zo strany automobilovej flotily, že či by nemali e, byť e, tiež zohľadnené vzhľadom na tento problém, ak by, pokiaľ ide o homologizáciu vozidel, neustále sa niečo falšovalo a nemalo by to mať dopad na celý trh a nie len na čas trhu. Hm, myslím si, že tá situácia je veľmi podobná. Ďakujem. Merci. <clears throat> Merci. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem sa vrácať k námietke, ktorú pre, od, uh, eh, odniesla parlament, pokiaľ ide o limity eh, regulácie, pokiaľ ide o to, aby sme eh, brzdili teraz náš priemysel a chceli sme dohliadať na komitológie a prešetrovali všetky uh, tieto Mm, podozrenia, mali by sme si uvedomiť to, že je to e, príležitosť urobiť niečo s reguláciou. Chcela by som využiť e, teraz prítomnosť zastupcov občianskej spoločnosti, reálnej ekonomiky, aby som dostala vyváženú a pragmatickú odpoveď E, veľmi málo kedy e, máme takéto podobné diskusie, kde je e, ekologický dopad, ktorý je spojený s prahom emisí pre ľahké užitkové vozidla, ktorý je o niečo vyšší ako ekonomická strata, ktorá týmto bude ovplyvnená. Aký je teda vzťah medzi týmito dvoma cieľmi zo strany alebo pre takých odborníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti vo Francúzsku? žiaden automobil, automobilový výrobca nie je ušetrený. Chcela by som sa spýtať, aby sme dodržiavali teda zákon, ale na druhej strane sa chcem spýtať iným spôsobom. Toto regulácia je aplikovateľná na 100%, e, budeme mať určitú chybovosť. Podľa mňa by bolo lepšie, aby sme tolerovali určitú chybovosť, pretože e, v tá tu vždy bude a bude to mať dopad na životné prostredie, skôr ako mať neúčinnú legislatívu a e, postihovať neustále automobilový priemysel, ktorý môžeme tým pádom e, zničiť, pretože im vytvárame škodlivý imič. Ďakujem pekne. Po prvom kole rečníkov, ktorí zastupovali politické skupiny, sa chcem spýtať všetkých ostatných kolegov, teda požiadať, aby boli kratší, pretože máme 25 minút a musíme si ešte vypočuť šesť rečníkov, ale takisto musíme dať možnosť aj našim hostiam a, a expertom reagovať na vaše otázky. Nech sa páči, pani Dali. Thank you. Um, I will be very... Ďakujem pekne, budem veľmi presná. Mám zo pár otázok pre jednotlivých rečníkov. Najprv spomenulo sa to RDE, ale RDE sa netýka emisí uhlíka. To znamená, že pravdepodobne tie hodnoty budú oveľa vyššie ako to, čo je uvedené vo faktore konformity, pokiaľ ide o tie jednotlivé a, faktory. Takisto sa tu hovorilo teda o týchto testoch, takisto sa hovorilo o emisiách pri studenom štarte, takže mňa by zaujímala odpoveď zo strany JRC. E Ako dlho vlastne bude trvať, pokým budeme mať taký RDE, ktorý zohľadní tú situáciu, ktorá je na ceste. Pretože ak sú tu tieto problémy, ktoré tu máme momentálne, tak jednoducho nemáme celkový obraz toho, čo sa deje vlastne u nás na cestách. A ďalšia otázka pámo, priamo pre pána Reša vlastne testy sa robia aj na vozidlách už vo výrobe a vlastne môžu sa meniť kalibrácie produkovaných vozidiel. RDF v súčasnej podobe nie je dostatočné jednoducho bojovať proti týmto klamlivým e, softverovým zariadeniam, ktoré uplatňuje priemysel. Môžeme sa vyhnúť opakovaniu takej situácii, ktorú tu máme v súčasnosti. Takisto by ma zaujímala reakcia ostatných rečníkov, ale pán Reš poukázal na to, že je tu málo navrhovaných zákonov v tejto oblasti. Možno by to bol najlepší príklad, ktorý vlastne by bol v súlade s tým, čo uviedol aj on sám. Ďalšia otázka priamo pre pána Žonarta. Európska agentúra pre životné prostredie, hovoríme tu o CO2, vlastne tu bola takisto odvolávka na toto. Európska agentúra pre životné prostredie našla rozdiely, pokiaľ ide o schvaľovanie e, tých štandardov a reálnej situácie. Vidíme, že ten rozdiel na úrovni 20-25%. A vy ste spomenuli, že, tá, že, to, že na to treba pri, pri, prispôsobiť aj tie postupy pri testovaní tzv. LTP postupy. Výrobcovia vozidiel chcú oddialiť spustenie tohto nového testu, ktorý má byť spustený v roku 2017. Mohli by ste nám povedať vaše stanovisko celkom konkrétne, pokiaľ ide o dvojité LTP a pokiaľ ide o spustenie tohto testu tak, ako má byť. A posledná vec, spomínali sa to nezávislé testo, testovania. Ja by som sa chcela sústrediť mojou otázkou na spotrebiteľské organizácie, v kontexte tých nových návrhov národné úrady, ktoré vlastne nezachytili, nezachytili to, že Volkswagen podvádzal a nezistili to, že tu došlo k manipulácii a napriek tomu sa schvalovali auta. Tieto úrady jednoducho nebudú čeliť žiadnym sankciám v súčasnosti a a predávajúci tieto vozidla budú môcť predávať tieto vozidla ďalej. Aké sú teda vaše reakcie na túto skutočnosť a ako sa môže tento, táto situácia zmeniť tak, aby sme zaznamenali pokrok? Ďakujem pekne, pán Belet. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne aj rečníkom za ich veľmi, zaujíma, za veľmi zaujímavé vstupy. Chcel by som povedať, že je úplne zrejme po tých súčasných škandáloch, že vlastne nežijeme ideálnom svete, ale predsa len sa urobili v posledných týždňoch a mesiacoch dobre rozhodnutia. Keď hovoríme o testoch RDE, áno, môže sa to kritizovať, ale my si uvedomíme, že tá ideálna situácia je častokrát nepriateľom dobrého, ale musíme si uvedomiť, že tu je jednoducho kvantový posun smerom dopredu. A pokiaľ ide o typologické schvalovania, to je takisto dôležité, ako povedal aj pán Grote, musí sa to robiť na úrovni nezávislého pozorovania a to vlastne sú tie dôležité zlepšenia, ktoré môžu znovu obnoviť tú dôveru zo strany občanov. Je to veľmi dôležité. Pokiaľ ide o emisie NOx, tieto pôjdu smerom nadal. Otázka, či sa pozeráme na poloplný alebo na poloprázdny pohár, ale uvedomujeme si, že NOx emisie išli dolu. A takisto som počúval aj tomu, čo povedal pán Jonát. Inovácie vždy idú rýchlejšie ako vlastne právne úpravy, to je veľmi dôležité a to je určitý priestor pre optimizmus. A ešte krátka otázka pre pána Bostia už to tu bolo spomenuté, ale chcem jednoducho počuť konkrétnu odpoveď. Technológie, ktoré máme k dispozícii, predovšetkým pokiaľ ide o dosiahnutie konf- k faktoru konformity 1,4 v krátkodobom hľadisku, hovoríme tu o nových vozidlách, alebo hovoríme o existujúcich vozidlách, alebo hovoríme o úprave súčasných vozidel, aby splňali tieto štandardy. To znamená, aké aké očakávania sú, pokiaľ ide práve o tieto postupy. A ešte otázka pre pána Jonerta, ktorý tu reprezentuje BUC, pokiaľ ide o aktualizácie softverov, ktoré sa robia vo väčšine aut, keď idete s vašim autom pre, e, na kontrolu, keď idete teda na kontrolu vašho vozidla, tak sa tu robia takisto aktualizácie softverov vo vašich vozidlách, takže sú tieto aktualizácie robené v tom zmysle, aby sa jednoducho zlepšila výkonnosť vozidla, alebo, aby, alebo sa tu robia nejaké manipulácie. Mohol by nám povedať pán Jonard, uh, mohol by nám poskytnúť nejakú záruku, že tu je skutočne 100% záruka, pokiaľ ide o to, že čo sa deje s našimi autami, keď ich zoberieme, do, keď ich zoberieme na kontrolu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dans. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom za veľmi dobrý kontext tej situácie. Vlastne tu odzneli tieto otázky už viackrát, ale možno je dobre spomenúť tie otázky opakovane a venujem, obraciam sa práve na nevýrobcov vozidel, Aká je tu pravdepodobnosť, že sa nám podarí dosiahnuť ten faktor konformity číslo 1 vzhľadom na tie dohody, ktoré tu máme. Uvidíme skutočne nejaké zníženie emisí NOx alebo je to iba naše očakávania. Pokiaľ ide o výrobcov, vzhľadom na to, čo sme vlastne počuli, pokiaľ ide o ten selektívny katalizátor, technológiu selektívneho katalizátora, prečo vlastne toto sa neuplatňuje aj pri európskych vozidlách, to by ma zaujímalo. Chcel by som počuť nejaké vysvetlenie k tomuto a prinesie to jednoducho ten štandard 80 mg na 100 km a ak áno, prečo sa to nevyužíva, pretože ten rozdiel medzi US a Európskou úniou je jednoducho dosť zaražajúce. Takže vyžaduje si to konkrétnejšie vysvetlenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Revolt. Ďakujem pekne. Takže ja vítam ochotu výrobcov, automobilových výrobcov urobiť viac oznámení a aj to, že jednoducho pokázali na to, že chcú dodržiavať tie normy, ktoré máme a chcú urobiť zníženie tých škodlivých emisí. Ale je pravda, že na to, aby to vôbec bolo dôveryhodné, tak sa pýtame otázku, že prečo sme to neurobili už predtým. A ja teda tu nerozlišujem nerozlišuje medzi tými otázkami týkajúcimi sa ekonomiky a životného prostredia. Prečo sa neinvestovalo jednoducho do tých katalizátorových systémov, ktoré vieme, že znečistujú oveľa menej ako to, čo sa tu navrhlo a je to aj oveľa lacnejšie a jednoducho to je teda prvá otázka, prečo sme to neurobili a prečo tu je ten rozdiel medzi tými vozidlami v Spojených štátoch amerických a v Európe. Takisto tu boli viaceré otázky, ktoré sa týkajú najnovšieho výskumu tu musíme urobiť aktualizáciu, musíme sa pohnúť dopredu. Ja vítam to, e, ako postupujeme, ale chcela by som vedieť, či jednoducho automobilový sektor musí hľadať aj nejaké iné riešenia, pokiaľ ide o druh- nové typy motorov, hoci to nie je prioritná otázka dnešného dopoludnia, predsa len musíme vedieť, že či sa uberáme smerom k nejakému zlepšeniu, pokiaľ ide o najnovší vývin dizlových motorov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Dany. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, hovorí pán Sany. Tá hra, ktorú tu momentálne hráme, by sme ju mohli charakterizovať ako to, ako môžeme investovať veľa peňazí do minulosti. O čom tu vlastne hovoríme? Hovoríme tu o miliónoch nových aut, ale trochu sa obávam, že ten problém sa týka skôr minulosti, miliónov, miliónov starých vozidiel a vôbec som nie si istý, že či skutočne funguje dobre, pokiaľ ide o veľké vozidla, nákladné vozidla. Hovoríme iba o meraniach emisí nových vozidiel. O tomto hovoríme, o osobných vozidlách. Ale toto je iba tá špička ľadovca. A druhá vec, som skutočne presvedčený a súhlasím s tými, ktorí sa vyjadrili v tomto duchu aj predtým ohľadne budúcnosti. Mali by sme jednoducho hovoriť o tom, že ako môžeme zastaviť tú éru, to obdobie, ten čas, eh, dízlových vozidiel, pretože všetky tie čísla, ktoré tu máme, všetky tie informácie a tabelky, ktoré tu máme, stále budú jednoducho tieto vozidla eh, produkovať jednoducho emisie. Každá jedna molekula emisie je škodlivá pre životné prostredie. A to si musíme uvedomiť. Otázka je, ako urobiť krok dopredu a nemali by sme investovať miliardy do meracích testov. Takže bolo by dobre, ak by tento výbor bol schopný jedného dňa pripraviť nejakú cestovnú mapu, ako vlastne zastaviť, zastaviť vlastne e, produkciu všetkých emisí, ktoré tu máme. Ďakujem pekne. A posledný rečník, pani Gutelen. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne všetkým rečníkom. Bolo to veľmi zaujímavé. Myslím, že celkový prístup k celému balíčku R. druhému balíčku RDE je veľmi komplikovaný. Vieme, že členské štáty sa opozdili, pokiaľ ide o rokovania a úrady v niektorých krajinách odmietli urobiť vážne testy na to, aby sa vysporiadali s týmto problémom. Súhlasím s pánom Grotem, keď uvádza, že potrebujeme úplne iné systémy pre budúcnosť a musíme sa uistiť o tom, aby sme mali lepšie kontroly v tej centrálnej úrovni, pokiaľ ide o našich občanov, títo trpia na na zdravotné problémy, pretože ovzdušie je zlé, je znečistené a sú tu v súčasnosti technológie, ktoré môžu znížiť e, emisie NOx na to, aby sme dostali tomu faktoru 1,1. A V tomto kontexte si myslím, že je absolútne neakceptovateľné, že RDE toto neberie do úvahy, respektíve neberie do úvahy vedecké poznatky. To je jednoducho veľké zlyhanie. A pokiaľ ide o tretí a štvrtý balíček. E, každý si uvedomujeme, že zdravotné aspekty, ako aj vedecká solidnosť musia ísť ruka v ruke, pokiaľ ide o tento proces. Musíme robiť všetko preto, aby to nepokračovalo v rovnakom duchu, ako doteraz aj v budúcnosti v tom, pri tom ďalšom balíčku RDE. Musí nám ísť skutočne o to, aby sme v tomto kontexte počuli viac informácií zo strany rečníkov ohľadne možnosti zabezpečenia toho, aby veda a skutočné údaje boli tým, z čoho sa vlastne bude vychádzať v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz sa musíme obrátiť na našich hostov, na expertov a požiadať ich, aby boli čo možno najstručnejší. Máme 5 minút, každý z vás dostane 5 minút, ale na konci tých 5 minút vás jednoducho vypnem. Takže ako prvý dostane slovo pán Krasenring. Ďakujem pekne. Budem sa snažiť dodržať tých 5 minút a začnem s tým bodom, ktorý vlastne sa týka toho, či JCR je na úrovni ako EPA, či Európa a Amerika sú rovnaké či jednoducho môžeme prevziať tú úlohu EPA aj u nás. K tomu by som povedal iba toľko, že ten systém v Spojených štátoch amerických je úplne odlišný v porovnaní s tým systémom, ktorý máme v Európe a máme vlastne veľa práce, ktorá sa robí, pokiaľ ide o e, homologizačné úrady na Slovensku, pokiaľ ide o tie najnovšie vozidla, ktoré sa dostávajú na trh. Toto je jednoducho veľké množstvo práce a vyžaduje si to samozrejme aj veľké množstvo infraštruktúry, kde, ktoré my na úrovni ICR nemáme. Avšak komisia navrhla nový návrh, pokiaľ ide o homologizačný rámec a tento návrh vlastne počíta s tým, že tu bude silnejšia úloha zo strany Európskej komisie a to sa týka vlastne toho, čo navrhlo IRC. Takže tu môžeme urobiť nejaký pokrok a s tým aj počítame môžeme prebrať takú kontrolnú funkciu na úrovni Európskej komisie. Nie sme technickou službou, my sme výskumnou organizáciou, takže čo môžeme my dosiahnuť je, že môžeme overiť tie typo, homologizačné schvalo, schvalovacie postupy, ktoré sú prijaté na úrovni členských štátov a takisto môžeme sa pozrieť aj na tie e, jednotlivé miery úrovne plnenia konformity, štandardov konformity a takisto aj to, že či tie súčasné systémy, tak ako ich máme v súčasnosti, skutočne sú ešte stále platné. Takže my sme skôr vedeckým inštitútom a v tomto ohľade sa môžeme trochu odchýliť aj od tých klasických postupov. Môžeme sa v tých testovacích postupoch trochu odchýliť a môžeme preskúmať to, že či súčasná legislatíva ešte má platnosť alebo či potrebuje nejaké zlepšenie. A z tohto dôvodu si myslím, že môžeme prevziať dôležitú úlohu v rámci Európskej komisie v tom ohľade, aby sa, aby sa uistili o, ohľadne toho, aby to, čo sa to udialo v minulosti, sa neopakovalo aj v budúcnosti. Pokiaľ ide hybridné vozidla, to sa tu spomínalo taktiež, hybridné vozidla v kontexte RDE, mám ten tretí balíček, počíta takisto aj s pokrytím evaluačných e, systémov, pokiaľ ide o hybridné vozidla. To znamená, s týmto takisto sa zaoberáme na úrovni emisí vo vzťahu k CO2 a spotrebe paliv. Sú tu takisto určité aktivity v rámci môjho oddelenia, kde sa snažíme zistiť, čo možno najlepšie využívanie hybridných vozidiel. To je komplexná kritická záležitosť a musíme to takisto zohľadniť. Systém Spojených štátov amerických sa tu spomínal aj v, kontek- v otázke tých tajných testov, ad hoc testov, spomeniem to iba stručne, my sme vedecký inštitút. To znamená, my sa môžeme odchýliť od tých štandardných postupov, a to je v našom úmysle. To znamená, my robíme takéto tajné testy, neuvádzame, čo robíme, ako to robíme, ani neuvádzame, že ktoré typy vozidiel sa kontrolujú. To nám umožňuje, aby sme sa približili trochu tej úrovni, ako to robia v Spojených štátoch amerických a pokiaľ ide o to, že koľko sa tu bude ešte dodatočne emitovať aj po kontrole RDE, po jeho implementácii, to vlastne ide ruka v ruke aj s otázkou ohľadne toho faktora konformity, ako dlho vlastne bude trvať, pokiaľ ide, ako dlho bude trvať to, že RDE testy budú reflektovať aj reálnu situáciu. Musíme zohľadniť skutočnosť, že nejde tu iba o hodnoty emisí, ktoré sa tu merajú, ktoré musíme brať do úvahy, ale ide tu takisto aj o ten testovací proces. My vlastne pri tom teste RDE využívame také nástroje, ktoré sú veľmi odlišné od toho, čo sa používa v laboratóriách. To znamená, keď porovnáte jedno zariadenie, ktoré meria NOx s iným zaradením, ktoré meria NOx, tak už tu sú rozdiely a máme odhad ohľadne týchto rozdielov a spomenul to vlastne jeden z tých rečníkov tu a takisto to spomenul aj pán Grote. Videli sme, že 30 odchyliek môže byť dané do súvisu s, so zmenou toho testovacieho systému. To znamená, podmien- tie podmienky v laboratóriu v porovnaní s podmienkami e, pri meraní RDE, tak to už samotné môže priniesť odchylku na až na úrovni 30 Takisto vrátim sa ešte k tým, tým reálnym podmienkam. Ten balíček 3 a 4 by mali priniesť ten postup testovania RD na takú úroveň, aby sme mohli povedať, že sme zohľadnili všetko, čo vlastne v súčasnosti musíme zohľadniť, ale takisto to budeme zlepšovať a na to tu máme aj revízne doložky a musíme sa poučiť, musí, učíme sa vlastne zachodu, poprvýkrát uplatňujeme takéto testy. Ďakujem. Ďakujem, pán Eš. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavé otázky. Myslím, že automobilový priemysel naozaj za posledné mesiace prišiel o veľkú časť svojej dôveryhodnosti a nielen, že ju stratili, ale aktívne ju prehrali. Nemáme len ten škandál VV, ale tie e, šetrenia, ktoré máme k dispozícii, jasne ukazujú, že popri Volkswagene aj iné nemecké, európske a mimoeurópske podniky E, nielen, že podvádzajú pri tých autách, ale e, naozaj, e, teda nielen, že trošku to prikašľujú, ale naozaj podvádzajú aká drahá má byť, aké drahé má byť zlepšenie kvality. No ja som 29 rokov v Nemecku, teda Deutsche Umwelthilfe a tie, um, a moja skúsenosť je, že tie hororové čísla, o ktorých hovorí vždy priemysel, v realite sú len zlomkom. Uh, v USA sú dvojnásobné hodnoty na uh, oxidy dusíka, v Kalifornii štyrikrát také prísne a Christopher Brandler mi pred 4 týždňami ma ubezpečil, že s tými náhodnými prekvapivými testami on prakticky nenašiel nejakých mnoho mm, vozidiel, ktoré by to porušovali. Čiže aj na ceste s rôznymi zrýchleniami, s teplotami od minus 7 stupňov, Uh, oni testujú uh, auta nemeckých a európskych výrobcov dízlových motorov a uh, teda nie je problém to dodržať. Uh, takže nie je mi jasné, prečo by sa to nemalo dať v Európe. Čiže kedy v Európe dodržíme e, faktor zhoršenia 1,0 okamžite, len musíme urobiť reimport tých aut z USA, európskych aut z USA, čiže zjednodušte to pre automobilový priemysel a žiadajte tie najlepšie dostupné technológie, ktoré už sa aj e, montujú v Európe, e, aby sa montovali aj pre Európu, nielen pre Euró- USA. Preto nie je možné, aby my sme to mali tie špinavé vozidla a oni by mali tie lepšie. Matias Grote povedal niečo o liekoch, e, no ale v minulosti boli tiež aj škandály, preto je tam teraz dobrá kontrola a tá homologizácia ehm, znamená, že treba dodržať hraničné hodnoty. Pri brzdách je rovnaká formulácia. Nikto by e, pri brzdách e, v aute neprišiel na e, ten nápad, že nemusia fungovať v, pri teplote pod 10 stupňov, aby brzdové doštičky dlhšie vydržali. No a zrazu pri emisiách máme takúto absurdnú diskusiu a viete, že tá úprava týkajúca sa kvality ovzdušia je v Európe prepojená s emisiami jednotlivých vozidiel, čiže ja hovorím, že naozaj to presadzte. Pokiaľ ide o nezávislosť napríklad e, Nemeckého spolkového úradu pre osobné vozidla, my sme v roku 2010 dostali, e, teda mali takú e, situáciu, ako má vyzerať tá konečná kontrola a čo má existovať, alebo bola tam parlamentná iniciatíva, ktorú sme my sprevádzali bol tam štvorstranný dokument s našim stanoviskom a tam boli vlastne pokyny ako konať, ktorý referát 36 má ako konať. Ehm, a tá, boli v podstate pokyny pod nadpisom, že odporúčania, preto tam boli teda aj všetky procesy a momentálne v Nemecku tá komisia má 7 zásobcov z úradu, ktorý to teraz nekontroloval a je tam jeden vedec, ktorý pracuje pre aplomový priemysel, preto nemáme tam transparentnosť a preto môj apel je, aby tie eh, skúsenosti z USA eh, na posilnenie ochrany spotrebiteľa sa realizovali aj v Európe, pretože iba tak je možné celé to osvetliť. Ako v USA vyzerá eh, riešenie škandálu s emisiami Volkswagen, 500 tisíc aut, 50 tisíc sa aktualizuje so softverom, 100 tisíc sa odkupí späť, pretože to u nich nie je možné a 350 tisíc aut dostane úplne nový katalizátor. A ako vyzerá riešenie v Európe? Táto plastová súčiastka za 2 eur má všetko e, vyriešiť. Poprvýkrát e, sa montovala do VW a Audi už v roku 95. Čiže takto vážne automobilový priemysel berie e, tento problém zo e, zdravia a preto sme toho názoru, že v ustanoveniach týkajúcich sa RDE e, treba veľmi dobre dať pozor na to, aby tam nebolo tak strašne veľa pravidiel, aby sa to dalo vlastne nejako ošaliť tým defit zariadením. A napríklad máme GPS údaje, ktoré sú uložené e, vo vozidlách, čiže auto vie, kedy je blízko nejakého testovacieho zariadenia. Všelijako sa to teda dá obchádzať, čiže dokonca je tam také reverzné inžinierstvo. VV schovalo ten software v akustickom zariadení, takže ja by som odporúčal ako hlavné odporúčanie dbajte o to, aby v regulácii pre tie ďalšie testy naozaj tieto flexibilizačné prvky boli zahrnuté, aby sa nestanovilo presne, ako sa ten test má robiť. Čiže e, tak ako v USA, permanentne nech sa to rozvíja, nech e, sa e, stále testujú nové situácie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Bostels. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem aj členom výboru za veľmi zaujímavú debatu, mnohé zaujímavé otázky. Ja samozrejme sa e, zaveriam na otázky, ktoré sa týkali technológií a Denox technológií. Pani Grosted, pán Eichhout a ďalší sa priamo pýtali na technológie. E, otázka je, či tie technológie sú k dispozícii už dnes. A myslím, že otázka priamo zaznel od pána Eichhauta. E, to bola taká otázka, či áno alebo nie. Či tá technológia je k dispozícii na zniženie e, NOx v USA a v Európe. Samozrejme, taká technológia k dispozícii je na zníženie teda e, emisí oxidu dusika a dispozície dosť dlho SER technológia, ktorá sa už v roku 2005 začala montovať do ťažkých nákladných vozidel a zaujímavým vedľajším účinkom je, že takto mohli výrobcovia e, optimalizovať aj spotrebu paliva e, v týchto autách. Čiže technológie k dispozícii sú, vyrábajú sa masovo. No žiaľ, ako asi chápete, nemôžem hovoriť o nákladoch, e, ale náklady na tieto technológie sa anonymne spracovali v čase dopadovej štúdie týkajúce sa Euro 5 a Euro 6 v roku 2007 a už vtedy sa predpokladalo, že sa takáto technológia bude využívať pre Euro 6, čiže jednoznačne áno, technológia je dostupná. LNT, ďalšia technológia na zníženie emisí e, oxidov dusíka. A teda ide len o to vybrať si správnu e, technológiu, mm, skombinovať to teda v tých e, motoroch, pretože mm, máme to k dispozícii, dobre to integrované, dobre kalibrované, funkčné za všetkých podmienok. Takže je tam napríklad nejaké zachytávanie oxidov dusíka, e, sú tam e, možnosti teda zachytávať to, spolu regenerovať a tak ďalej. No a tie faktory konformity 1,0 Viem, že teda očakáva sa pokrok, keď sa zrevidujú tieto faktory v budúcnosti a je jasné, že e, dlhodobý cieľ musí byť 1,0 ale už dnes vidíme publikácie a údaje, ktoré naznačujú, že eh, aj pod 1,0 je to možné. Napríklad Emission Analytics, Emission Analytics to je podnik eh, v Spojenom kráľovstve, ktorý zverejňuje eh, reálne údaje a tam sú aj tie faktory pod 1,0 a napríklad DG pre životné prostredie zadalo štúdiu ULES, kde sa vlastne mm, tiež preukazuje možnosť dosiahnuť nižšiu hodnotu, než je teda 1,0. A takisto aj filtre na benzínové častice dosahujú nižšiu hodnotu než 1,0 faktoru konformity. Pokiaľ je uplatnenie RDE na e, túto konformitu prevádzke, to je celý účel prečo sa rozvíja ten štvrtý balík, vyvíja štvrtý balík RDE. Budeme spolupracovať s komisiou a s ďalšími zainteresovanými, aby sme sa dopracovali k úspešnému výsledku v končnom dôsledku koncom roku 2016. A mám ešte otázka pána Beleta táto téma bola v dopadovej štúdii Euro 5 Euro 6, čo sa týka konkrétnej otázky, či tá technológia s faktorom konformity 1,4 je k dispozícii aj na retro, teda na ďalšiu inštaláciu v existujúcich autách. To je komplexnejšia otázka, pretože na, v aute nie je nejaká, nejaký veľký priestor na zabudovanie dodatočných komponentov a toto je dosť komplexná interakcia s manažmentom e, e, motora, takže my sa zameriavame najmä na tie ťažké nákladné vozidlá, mm, autobusy, nákladné vozidlá, skôr eh, sa na to zameriavame než, než na osobné vozidlá. Pani Gütland žiadala vedecké a reálne údaje na podporu podporu vývoja RDE do budúcnosti. Ja chcem potvrdiť, že AECC bude v tomto spolupracovať a predloží potrebné údaje na ovplyvnenie procesu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán, pán Jonat. Thank you, Mr. Chairman. Thanks for the... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky položené otázky. Pokiaľ ide o tú otázku porovnania Európy a USA, uvedomme si, že v súčasnej dobe máme také štandardy a také testy v Európe a v Amerike, ktoré sa líšia, takže ja by som to neporovnával, pretože keby sme chceli také normy, ako platia v USA, tak by sme museli vymysl- vy- urobiť inovatívne zariadenie, ktoré v USA majú. Príklad pokiaľ ide o kontrolu ovzdušia v Európe, pracujeme s jednotlivými vozidlami. V Spojených štátoch sa to týka celých vozových parkov. Čo je rozdiel? Po druhé, otázka, ktorá sa týka realizácie testov v Spojených štátov a spôsobu realizácie týchto testov v Európe a či by nebolo lepšie to robiť tak, ako to robia Američania Musíme si uvedomiť, že výrobcovia musia používať najnovšie technológie a A samozrejme nemôžeme po výrobcoch chcieť, aby sa riadili tými testovacími postupmi, ktoré aplikuje EPA. my sme začali diskutovať o RTE a už tedy sme sami navrhli, aby sme sa pozreli na to, ako to robia v Spojených štátoch a eventuálne, aby sme použili to isté. Ale vtedy sa komisia rozhodla pre vlastný systém a pre vlastnú testovaciu metódu. Po druhé, je nám jasné, že Niektorí europoslanci sa vyjadrili tým spôsobom, že sú znepokojení nad tým, ako veľké, aké veľké rozdiely sú medzi laboratóriami a praktickými testami, testami zajazdy. Zákon predpisuje určitý testovací protokol a v tom prípade je potrebné sa ním riadiť a je možné zmeniť iba metodiku v tomto prípade, v prípade aktualizácie protokolu, to je ten súčasný problém. A z tohto dôvodu podporujeme RDE. V súčasnej dobe pripravujeme aktuálny testovací protokol, ktorý sa bude blížiť tomu procesu RDE a ktorý vzhľadom na to, akú technológiu máme k dispozícii, my sme presvedčení, že budeme naozaj schopní merať emisie v, skutočnom, v skutočnej prevádzke, avšak realita môže byť odlišná, pretože my sa môžeme len blížiť tým predpisom, ale v tom reálnom svete, teda tej reálnej prevádzky vo viedla, to bude odlišné, pretože je tu veľa externých faktorov, ako je napríklad uh, vodiča a tak ďalej. To čo všetko nebude možné kontrolovať. Ani s tým najlepším testovacím protokolom, aj keby bol čo najnovší, čo najaktualizovanejší. V nezávislosti od toho, čo použijeme ako metodiku, nebudeme môcť zmerať, aké sú tie emisie brály. Pokiaľ ide o VLDP, Tak ako žiada komisia, chceme sa riadiť týmito požiadavkami od roku 2017. Chceme však zaistiť, eh, aby sme tu netvorili príliš zložitý systém. Budeme mať RDE, e, načasovanie VLDP, všetky tie termíny, ale mali by sme zaistiť aj synchronizáciu týchto lehov takým spôsobom, aby výrobca automobilov si mohol adekvátne naplánovať eh, všetky kroky a aby mohol adekvátne pristupovať jednotlivým zmenám a to bude kľúčový faktor aj pre ďalší postup. Pokiaľ ide o otázku pohybu smerom k úsporným vozidlám, môžem vám povedať, že všetci výrobcovia investujú do nových eh, technológií, do rozvoja nových eh, palív, do nových pohonných jednotiek, chcú dosiahnuť nulové emisie. Avšak otázka, ako na to všetko bude reagovať trh, tu pred nami stále je. Samozrejme v spolupráci s komisiou skúmame, ako by sme mohli vlastne prispieť k tomu prechodu od fosílnych e, palív k biopalivám, k alternatívnym palivám. Našim záväzkom je pohybovať sa týmto smerom. Ďakujem. Teraz pán Karos, ďakujem pekne. Budem reagovať e, na všetky otázky, ktoré mi boli položené. E, skúsim sa zodpovedať na všetky. Takže najprv konflikt záujmov a možnosť, aby výrobca automobilov si vyberalo, e, kde sú tie najlepšie podmienky. Myslím, že toto sú veci, ktoré môžeme práve ošetriť tým návrhom nového nariadenia o homologizácie schváľovania typu, typu alebo typového schváľovania. Je to tak, že výrobca automobilov teraz platí tým skúšobňam a keď je tam nejaká finančná čiastka, tak je tam vždy aj nebezpečie, že ten zadavateľ vlastne môže ovplyvniť to, že ten kontrakt bude v prospech zadavateľa. Takže potrebujeme také nezávislé skúšovne, ktoré by mohli robiť preskúmanie peer review, takže takisto aj aby tam bolo preskúmanie na európskej úrovni a možno aby tam neboli tie priame platby, ktoré sa platia tým skúšovňam zo strany zadavateľov a tiež je dôležité, aby sa tam používali tie testy plnenia limitov za prevádzky na úrovni Európskej únie. Myslím, že je dôležité, aby tu boli rovnaké podmienky pre všetkých, aby tu bol nejaký štandardizovaný systém skúšania vozidiel. A pokiaľ ide o to, ten faktor konformity, to sme už hovorili, ako to je v Amerike, v USA, sa môžeme pozrieť na to, ako vyzerajú ich normy u limitov oxidov dusika Amerika má dvakrát ambicioznejšie ciele a limity, ale tie auta, ktoré sú tam na e, cestách, dodržiavajú tie limity. Takže my si myslím, že môžeme dokázať to, aby tu platil ten faktor konformity 1, pretože už existujú také auta, ktoré splňujú tieto požiadavky, to sú dôležité veci, s ktorými musíme pokračovať. Tiež musíme hovoriť o rozdieloch spotrebe paliva u tých e, vozidiel. A tiež je dôležité, aby to sme si uvedomili, že v Amerike je to tak, že viac ako 90 vodičov nakoniec má menšiu spotrebu, ako hovoria tí výrobcovia. To je kľúčové, pretože v Amerike existuje tiež určitý korektívny faktor, ktorý tiež berie do úvahy tieto niektoré odchýlky. Tiež ste hovorili, že Európania sú možno považované za akúsi druhoradú skupinou zákazníkov v porovnaní s USA. Vyzerá, že tá legislatíva tu nefunguje. Pretože Volkswagen v Amerike dal zákazníkom nejakých tisíc dolarov a v Európe nám povedali, že sa zákazníci nedostanú žiadnu náhradu, žiadne oškodnenie a myslím si, že to je nespravodlivé. Myslím, že by bolo férové dať tým spotrebiteľom, tým zákazníkom, tým klientom nejakú nejaké odškodnenie za to, že si kúpili nejaký produkt, ktorý nesplňoval to, čo sľuboval ten leták. Ako je to vlastne s výkonnosťou toho paliva a tak ďalej. Tiež sme hovorili o tom, že už došlo k určitému stiahovaniu z trhu. Myslím, že by sme mali jasne povedať spotrebiteľom, aké sú všetky tie potenciálne dopady. A to je za mňa asi všetko. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým odborníkom a tiež zástupcom zúčastnených strán. Myslím, že táto naša rozprava bola veľmi užitočná. a Tiež, že informácie, na ktoré sa pýtali kolegovia počas rozpravy, boli poskytnuté zo strany našich odborníkov. Teraz končí týmto pádom toto verejné vypočutie a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu na programe schôdze je to schválenie programu schôdze, niekoľko zmien. Najprv pridávame tu oznámenie predsedu, ktoré sa týkajú doporučenia koordinátorov schôdze zo 17. februára a druhá zmena je odloženie bodu 12. Je to výmena názorov s komisiou, ktorá sa týka chránených oblastí v morskom prostredí. Takže pokiaľ tu nemáte žiadne námietky, môžeme tým pádom schváliť tento e, pozmenený program schôdze. Ešte poprosím všetkých, e, ktorí odchádzajú teraz z rokovacej sály, aby čo najrychlejšie a čo najtichšie tak e, vykonali. Pretože my musíme pokračovať v našom programe, trošku už sme pozadu. Takže pokiaľ ide o tlmočenie, máme tu dnes v dispozícii 21 jazykov. Tiež chcem povedať, že dnešná schôdza sa bude vysielať cez webstream. stream ešte bod 3a. Chcem doporuč- doporučenia koordinátorov, to bolo rozoslané e, e-mailom, pokiaľ nebudú tu žiadne pripomienky, môžeme to považovať za schválené. A teraz sa dostávame k bodu 4 na programe zasadnutia. Dozvieme sa, ako to vyzerá s interinstitucionálnym vyjednávaním, pokiaľ ide o e, tému zdravotníckých pomôcok a diagnostických zdravotníckých pomôcok in vitro. Prebieha teraz momentálne viacero trialógov, šiestý trialóg, ktorý sa týka zdravotníckých prostriedkov a diagnostických e, zdravotníckých prostriedok e, in vitro sa e, konal 16. februára. Bol to, prvé, bol to prvý dialog za holandského predsedníctva a všetky strany odchádz, o, o, očakávajú, že počas holandského predsedníctva budú dokončené tieto rokovania, všetky kapitoly a prílohy dvoch nariadení už boli otvorené na tieto rokovania, pokračujú rozpravy na tému rôznych tém. Obe rokovacie strany sú veľmi blízko dohode, pohľadne pokiaľ ide o dôležitosti kontroly o vysokorizikových nástrojov, potom tu máme určité nedoriešené otázky, ako je napríklad poistenie právnej zodpovednosti za škodu, pravidlo 21 alebo genetické poradenstvo, to ešte bude potrebovať ďalšiu prácu a kompromisy. A tiež sa pracuje na tom, aby toto bolo zladené tiež z legislatívy, ktorá sa týka prívedky hodnotení, hlavne pokiaľ ide o kapitolu 6 Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Máme tu výmenu názorov s pani Andreou Amon, ktorá je uradovcou riaditeľkou ECDC. Ako vždy, najprv odozdáme slovo jej, pani riaditeľke Európskeho strediska pre prevenciu e, a kontrolu chorôb. Bude mať asi 10 minút a potom budeme viesť rozpravu. K slovu sa dostanú takisto aj poslanci. Ešte by som chcel zdôrazniť, že Pani uradujúca riaditeľka nás informuje o činnostiach ECDC za rok 2015. Bude hovoriť o rôznych veľkých problémoch vrátane eboli a o programu ECDC na e, budúci rok budeme hovoriť s ďalším riaditeľom, ako tam bude vymenovaný, takže dozávam slovo pani riaditeľke. For this uh, discussion. I have been... Ďakujem za pozvanie. Som uh, v tejto funkcii už takmer 10 mesiacov a chcem zabezpečiť hladký prechod e, do toho bodu, kedy nový e, riaditeľ sa ujme svoje funkcie, takže už som v tomto čase viackrát navštívila váš výbor Eh, ale som kontaktno, mám eh, kontaktnú eh, členku pani Katarínu Konečnú, ktorej chcem poďakovať za podporu. Takisto Ježak Šeres je človek, ktorému chcem poďakovať za jeho neustálu podporu. A teraz sa chcem zamerať na niekoľko našich priorít na rok, v roku 2015 to, čo boli veľké eh, eh, body za minu, eh, hrozby za minulý rok. Najprv to bola ebola. V posledných dňoch v roku 2015 uh, už boli krajiny uh, vyhlásené za teda bez eboli. Sporadické prípady sa odtedy vyskytli v Liberii a aj v Sierra Leone. A toto nie sú neočakávané udalosti, a iba usvetľujú e, potrebu e, vlastne monitorovať e, takéto prípady. V januári tohto roka sa vlastne ukončila, alebo teda bola vyhlásená, bol vyhlásený koniec pandémie eboli v západnej Afrike, viac ako 11 tisíc mŕtvych a 28 tisíc ľudí bolo infikovaných. V novembri 2014, keď sa ešte Gine očakával e, zásadný počet lokálnych e, výskytov eboli, Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorób a Svetová zdravotnícká organizácia žiadali od SDC, aby podporili, e, sme, kontrolné aktivity v Gineji prostredníctvom francúzsky hovoriacich expertov. V dôsledku toho e, sme iniciovali prvý veľký, prvé veľké medzinárodné nasadenie ehm, expertov v reakcii na výzvu VHO a to sa koordinovalo teda s DG Santé, DG ECO. Čiže experti z nášho centra a z členských štátov EÚ prís apely eh, k manažmentu dát, vykazovaniu, eh, monitorovaniu, vzdelávaniu lokálnych eh, pracovníkov, pretože robia tieto aktivity. No a bola tam aj podpora pre VHO, ale aj reakcia na ďalšie infekčné choroby, ktoré boli úplne vynechané. Naša misia a nasadenie sa skončilo v oktobri 2015 a tým sa ukončilo nasadenie 89 expertov z ACDC aj od členských štátov a e, nášho e, vzdelávacieho programu, ktorí tam boli e, od 3 do 6 týždňov. Vytvorili sme niekoľko e, posúdení rizika, za posledný rok sa to viackrát e, aktualizovalo aj na požiadanie e, týchto krajín, aby sa posúdila ich pripravenosť na ebolu a dali sme teda usmernenia aj k noseniu osobných ochranných prostriedkov. Druhý výskyt by som chcela uh, spomenúť vírus Merskovi. To začalo už v roku 2012. V roku 2015 sme ale videli prvý takýto klaster mimo arabského poloostrova, e, kam zatiaľ, kde sa zatiaľ dovtedy obmedzoval uh, tento výskyt a začalo to jednou osobou a v končnom svetu bolo nejakých 100 až 200 prípadov e, a to všetko na, na základe jednej osoby. A ten klaster vlastne ukazuje, akú silu a potenciál má tento vírus. ACDC tiež uh, monitoruje a aktualizuje svoje posúdenia rizika. Ďalšia hrozba, o ktorej chcem hovoriť, je vírus Zika. E, to sme začali monitorovať veľmi podrobne od prvého štvrť roku minulého roka a ešte intenzívnejšie od októbra, keď sa mikrocefalitida poprvýkrát e, vlastne e, hlásila ako možný súvis e, teda s týmto vírusom. Potom bolo rýchle posúdenie rizika a aké sú tam tie možné súvislosti s mikrocefalitidou a ďalšími symptómami a ako náhle budú k dispozícii e, ďalšie údaje, poskytneme aktuálne informácie. Naši eh, stakeholderi a médiá žiadajú samozrejme ďalšie informácie, takže som aktivovala eh, oper- núdové operačné centrum, čiže čo momentálne robíme, momentálne veľmi úzko sledujeme vývoj, posudzujeme rizika pre európskych občanov a poskytujeme usmernenie a rady eh, ohľadne efektívnych opatrení týkajúcich sa cestovania alebo informácií pre zdravotníckých pracovníkov. Ale čo naozaj potrebujeme, aby sme sa pripravili, je monitorovanie osôb infikovaných vírusom Zika, najmä v oblastiach, ktoré vidíte vyznačené na mape červenou žltou farbou, pretože to sú tie oblasti v Európe, kde tie komáre, ktoré e, sú schopné preniesť infekciu z jednej osoby na druhú, sa vyskytujú. No a musíme to robiť teraz, pretože aby sme boli pripravení keď sa e, zvýšia teploty a tie moskyty alebo komáre začnú byť aktívne. Ja som si vybrala tieto tri príklady, aby som ilustrovala, že hoci mandát ECDC je v rámci Európskej únie, hrozby infekčných chorób e, sa vyskytujú kdekoľvek na svete a môžu sa dostať do Európy. A preto je potrebné ísť niekedy mimo Európy, aby sme Európu chránili. A preto musíme vypracovať a udržiavať komunikáciu a spoluprácu s e, technickými partnermi na celom svete. A to začína v bezprostnej blízkosti EÚ s, s krajinami kandidátskymi. Rok 2015 bol veľký milník pre našu technickú spoluprácu s kanadskými krajinami. E, zorganizovali sme 13 podujatí, kde bolo 122 expertov z týchto krajín a to sú krajiny, ktoré sú plavo zelenou na tej mape. Keď sa pozriete trošku ďalej, mm, pokračovali sme v technickej spolupráci s Európs teda kraj, partnerskými krajinami európskej politiky susedstva, tie sú tu svetlo zelenou a s grantom od e, nástroja Európskeho partnerstva sme zorganizovali aktivity, e, na ktorých sa podielalo 71 e, expertov z krajín EMP. A cieľom týchto aktivít samozrejme je podporiť progresívnu integráciu týchto krajín do aktivít ECDC a do boja proti infekčným chorobám. V júni 2015 sme tiež e, urobili posúdenie e, systému e, varovania a monitorovania pred týmito chorobami v Turecku a takisto sme v novembri urobili to isté na Ukrajine. Máme tiež partnerstva s, s inými ECDC, e ktoré nie sú EU, e, ale teda nachádzajú sa kdekoľvek na svete, napríklad v USA, v Kanade, Číne a v Izraeli. Ešte niečo o zdraví migrantov. To je tiež ešte mm, dôležitý pod na politické agende a sú tam rôzne aspekty. V roku 2015 jeden z aspektov boli prichádzajúci utečenci a spolupráca s členskými štátmi, Európskou komisiou a VHO. V tejto spolupráci sme monitorovali situáciu utečencov, aby sme rýchlo identifikovali a posúdili potenciálne rizika prenosných chorôb a ich e, vypuknutia. Toto nemusia byť prioritné otázky pre túto skupinu, avšak infekčné choroby sa vyskytujú za týchto okolností a naša agentúra vypracovala posúdenie rizika, expertné stanoviská s tým súvisiace, avšak aj keď sa to integruje, vidíme, že utečenci sú náchylní na infekčné choroby, pretože často majú menší prístup k zdravotnej starostlivosti, najmä k očkovaniam. To, čo vidíte na tejto priesvitke, je mm, pokles mortality v dôsledku infekčných chorob za posledné storočie. E, okrem zlepšenia hygieny Dve mm, lekárske zása, dva lekárske e, zásahy prispievajú k tejto zniženej mortalite, antibiotika a vakcinácia. Dnes ale vidíme rastúci počet e, mikrobov, ktoré sú rezistentné proti dostupným antibiotikám a niekto národné vakcinačné programy e, nedokážu už zachovať vysokú úroveň preočkovanosti. To sú veľké priority pre ECDC a komisiu, pretože jednoducho nemôžeme si dovoliť, aby sme stratili silu týchto intervencií. A preto preto na výročnom e, dni osvety o antibiotikách som prezentovala najnovšie údaje o rezistencii a spotrebe antibiotík a spolu s kľúčovými stakeholdermi, ako je Európska komisia, a ESA a Zuzana Jakáb. E, my sme sa teda zaviazali k obozretnému využívaniu antibiotík alebo teda k takéto stratégii. Pokiaľ ide o vakcináciu, nedosahujeme ciele verejného zdravia. Napríklad ten smutný prípad eh, er, eliminácie osypok v Európe. Ten dátum sa stále posúva z roku 2010, teraz na 2015, 2020. A toto je skutočne podstatnená otázka. Iba masívne spoločné úsilie všetkých aktérov na národnej úrovni a európskej úrovni môže e, nám pomôcť naplniť tento cieľ. A napokon chcem ešte vo svojom dnešnom vystúpení informovať o tom, že rok 2015 bolo 10. výročie ECDC a teraz sa pozeráme vpred. Takže hľadáme aj nové priestory pre našu organizáciu od roku 2018, keď e, naša nájomná zmluva vyprší. Je to potrebné, pretože naše súčasné priestory nie sú optimálne, ani pokiaľ ide o bezpečnosť, ani pokiaľ ide o efektívnosť pracovného priestoru, pretože sme v štyroch rôznych budovách roztrúsení. Takže už je to celý zdlhavý proces, v ktorom sa identifikuje riešenie, ktoré zodpoveda našim požiadavkám a bude to prezentované e, v správnej rade o dva týždne a potom samozrejme rozpočtovému orgánu. Takže týmto by som chcela poďakovať za pozornosť a tešíme sa na, pri to, že privítame v, de, v septembri tohto roku vašu delegáciu a čakám na vaše otázky. Uh, Ďakujeme veľmi pekne. Teraz začneme s diskusiou. Ako prvý dostane slovo pani Konečná, ktorá je kontaktnou osobou pre túto organizáciu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem uh, aj pani uh, aktuálnej riaditeľke za jej slova pretože myslím si, že veľmi stručne zhrnula to najdôležitejšie, čo SRS e v tom minulom roku robilo. Ja, keďže sme neustále v kontakte, by som tu samozrejme mohla hovoriť o celom rade ďalších vecí, vďaka ktorým ECDC podľa mňa za tých 10 rokov, za ktoré existuje v EÚ, splnila tú svoju nepopierateľnú úlohu v systéme všetkých agentúr a takisto aj v tom, trúfam si povedať, že sme všetci sme radi, že agentúru typu ECDC máme v Európe. Stoja pred ňou nové výzvy, ona to ich spomenula na záver vo svojom príspevku. Všetko je skryté v tom, ako sa my tu ako európsky poslanci v rámci rozpočtového plánu teraz postavíme za túto agentúru, pretože ja síce chápem tie nutné úspory, ktoré sa snažíme hľadať všade, ale sú aj agentúry, kde tieto úspory môžu znamenať oveľa väčšie straty, ako si to vieme vôbec predstaviť, pretože práve ten rok 2015 a začiatok roku 2016 nám ukázal, že úloha ECDC pri riešení tých dramatických udalostí, či už išlo o infekciu eboli, alebo či už Ide o novom víruse Zika, o ktorom budeme hovoriť aj dnes po obede. No, že je to veľmi správne, že máme túto agentúru, že má také personálne obsadenie, aké má a takisto aj ona sama cíti, že čím viacej víziev a úlohy jej dávame, tým viac tých ľudí napríklad, alebo aj lepšie priestore by si zaslúžila táto agentúra. Takže ja pevne verím, že to všetci uvedomíme v tej dobe, keď budeme schvalovať rozpočet na budúci rok a že sa budeme snažiť nájsť prostriedky pre túto agentúru, pretože podľa môjho eh, názoru každé euro vynaložené eh, v tejto agentúre je nám tisíckrát krát eh, vrátené tým, že sú chránení občania EÚ, jednotlivé štáty majú plány preto, ako sa zachovať v prípade epidémii a to, že takéto výzvy bohužiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou budú prichádzať aj naďalej, tak e, síce nechcem byť e, zlým prorokom, ale aj vo chvíli, keď sa nachádzame v takej situácii, že občania sa začínajú stiahovať na náš kontinent a presúvajú na náš kontinent a môže prichádzať celý rad nových ochorení, ktoré si teraz v Európe nemôžeme predstaviť a nevieme predstaviť a budeme potrebovať koordinačný orgán, ktorý sa bude snažiť vyriešiť túto krízu a tým ECDC práve je. Napriek tomu, že tento rok 2015 bol spojený s tým, že nemalo ešte riadne menované vedenie pani súčasná riaditeľka sa snažila pôsobiť a fungovať tak, aby to nebolo poznať na činnosti tejto agentúry. Takže za mňa ako za kontaktnú osobu môžem povedať len toľko že som veľmi spokojná s touto spoluprácou v súčasnosti a dúfam, že na ňu nadviažeme či už s novým riaditeľom alebo riaditeľkou, ktorí budú riadne zvolení na jar tohto roku a tiež som rada, že ako výbor Envy sa pôjdeme v auguste tohto roku do ECDC ako do agentúry pozrieť. Možno len jedna otázka, ktorá je teraz aktuálna a keďže túto tému budeme aj popoludní riešiť, pani riediteľka nebude na tom zasadnutí prítomná, tak to je ten výber vírusu Zika, ktorý je tiež témou na zasadnutí našom výboru ENVI. Chcela by som sa spýtať pani riaditeľky, či by nám vo stručnosti mohla povedať, ako je ECDC pripravená na ten, tie potenciálne rizika, ktoré môžu prísť s vírusom Zika a s jeho rozšírením v rámci Európy, aké môžu súvisieť tieto dopady. My sme pripravení na to, že či sme pripravení na to, že nám vírus Zika príde aj do Európy. Thank you very much. And now Ms. Uh, Cabezon Ďakujem pekne a teraz pani Kavezon Ruiz. Ďakujem pekne. Ja by som chcela uznať eh, veľkosť práce eh, agentúry ECDC za EU. Myslím si, že robia vynikajúcu prácu. A chcela som predložiť niekoľko návrhov. Chcela by som odporúčiť eh, koordináciu e, práce, pokiaľ ide o také choroby, ako je tuberkulóza a tak ďalej, to, čo sme nespomenuli. Pokiaľ ide o vaše stanovisko, ktoré sa týka možnosti EU koordinované ECDC, e ktoré tu zastupujete, či môžeme eh, mať plán, pokiaľ ide o vírus hepatitidy C. Eh, sme, hm, máme šťastie, že vlastne hepatitida eh, C síce má hrozné účinky, ale viac menej sa nám podarilo, že viac menej 97% prípadov bolo eliminovaných tomto zmysle si myslím, vzhľadom aj na to, e, aké sú hrozné dopady tejto choroby, že by bolo potrebné, aby sme vytvoracovali taký plán, ktorý by bol venovaný tomuto ochoreniu e, a ECDC by to mala koordinovať. Chcem vyzvať aj vás, pretože pacienti, ktorí predstavujú 5 e, Eh, tých, ktorí eh, sú napadnutí týmto ochranením, by mali byť zaregistrovaní v eh, istom registri. Mali by sme mať aj protokol prevencie a protokol liečby pre týchto pacientov. Myslím, že je to veľmi ťažké, pretože teraz máme situáciu kde máme veľkú, veľký tlak, hlavne pokiaľ ide o používané lieky, ale myslím, že my by sme mohli spoločne koordinovať túto prácu a myslím si, že táto úloha je zásadná, kde e, náš výbor by sa mal zúčastniť na tejto práci. Chcel by som vedieť takisto vaše aj stanovisko ohľadom tohto ochorenia, ktoré dúfam, že eliminujeme, ale e, potrebujeme preň plán na to práve, aby sa tak stalo, aby sme ho mohli vykoreniť. E, Domnievam sa, že eh, aj v toto leto môžeme čeliť veľkým výzvom, veľkým rizikám, takže musíme sa pripraviť. Ale nemáme vakcínu, nemáme žiadnu prípravu, prevenciu eh, pred týmto letom, eh, takže myslím si, že mali by sme byť pripravení. Takisto by sme sa mali venovať aj insekticidom, ktorí vlastne môžu spôsobovať tieto, toto ochorenie ako vektor. Myslím si, eh, teda uvedomujeme si, že samozrejme to, ten prednos môže byť aj sexuálnou cestou alebo krvnou cestou, ale mali by sme sa pripraviť na všetky možnosti prenosu. Potrebovali by sme výbor expertov v rámci ECDC, ktorí by sa venovali tomuto ochreniu, teda kde by boli infektológovia, kde by boli osoby eh, typu lekári, eh, experti a tak ďalej, ktorí sa venujú tropickým chorobám, ktorí by koordinovali všetky tieto práce na to, aby sme boli pripravení na toto. Nacional Mr. Faria. Ďakujem, pán Faria. Obrigado, senhor presidente. Eh, muito obrigado, senhor diretor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani riaditeľka, že ste tu medzi nami. Ďakujeme aj za vašu vynikajúcu prácu v rámci ECDC, eh, pokiaľ ide o hlavne prevenciu chorobu, chorôb a tak ďalej. Ako sme už povedali, rok 2015 je kľúčový. Bol, bol to rok eh, eboli, nazvime to tak. A žiaľ Bohu, v súčasnosti by sme povedali, že je to obdobie Ziky. Chceme podporiť uznesenie ohľadom choroby, a teda vírusu Ziky. To chcem zdôrazniť, ale mal by som niekoľko otázok ohľadom tohto ochorenia. Dovolte mi niekoľko pripomienok práve k tejto otázke. Je pravda, že vakcinácia k hepatitíde C zostáva veľmi náročná, hlavne finančne, avšak je potrebné urobiť všetko preto, aby to finančné bremento pre pacientov bolo znížené. Teraz prejdem priamo k vírusu Zika a to chcem položiť niekoľko otázok. Chcel by som vedieť, aké sú najúčinnejšie formy aby sme zabránili šíreniu vírusu Zika v postihnutých oblastiach. Nehovorím len o Brazílii, Kolumbii, Argentíne, pretože to sú tie zóny, ktoré sú najviac postihnuté momentálne vírusom Zika, ale aj inde. Není to až tak otázka, chcem však povedať, že regionálne uh, E, samozprávne orgány na Madejre už viac ako 10 rokov sa snažia šíriť osvetu a takisto aj prevenciu proti e, rôznym insektom, rôznym rôznemu druhu lietajúceho hmyzu, ktorý práve e, šíria, ktorý práve rozširujú takýto druh ochorenia. Chcem sa spýtať, že či európske samozprávne orgány už sú pripravení e, podporiť e, práve naše orgány na Badajre, ktoré majú už určitú skúsenosť, e, pokiaľ ide o boj proti takýmto chorobám, proti takýmto ochoreniam. Videl som vo vašich záznamoch, že pokiaľ ide o zónach, ktoré by mohli byť potenciálne endemickými zdrojmi ohniskami, napríklad Madeira sa nenachádza. Pritom to je jedno z e, centrov, centier e, distribúcie alebo rozširovania e, z afrického kontinentu smerom na európsky kontinent. Minulý týždeň som práve uzavrel jeden príhovor Roberto Aliny, ktorý sa tiež tedy vyjadril, nám e, tiež niekoľko otázok položil na túto tému, aj keď sme nemali veľa e, času. Hovorili sme s ním práve o potrebe vyvinúť koordinované úsilie e, v tomto smere. Chcel by som vedieť, či ECDC už ráta s takýmito opatreniami, ktoré by boli zosúladené s expertami, s výskum, výskumníkmi, ktoré by sa týkali prevencie, ochrany pred eh, takýmito ochoreniami, ktoré pochádzajú z susedských krajín, severu Afriky a tak ďalej, prípadne z ďalších, ktoré som už citoval, Brazília, Kolumbia, Venezuela, tie, ktoré sú momentálne najviac zasiahnuté. A tiež, aby sme sa zamysleli nad spôsobom, ako SCDC bude pracovať na to, aby zabránilo šíreniu z týchto zdrojov, z týchto ohnisk ochorenia. vzhľadom aj na klasifikáciu rôznych eh, ochorení, ako napríklad Zika, tam môže byť eh, tiež jedným z prípadov, ako budeme klasifikovať eh, tieto ohniska, tieto krajiny. A nakoniec by som chcel vedieť, či je tu konkrétny záujem, predpokladám, že áno, že aby ECDC sa spojilo, nadviazalo vzťahy s jednotlivými vecami a výskupníkmi, ktorí už majú skúsenosť s podobnými ochoreniami, pretože na tom pracujú niekoľko rokov. A na záver ešte jedna otázka, skôr je to také vyhlásenie, hovorí rečník. To sa týka nedávnej štúdie brazilského a lekárskeho lekára o piriproxilenej chorobe Chcel by som vedieť, či to nie je možná uh, príčina zvýšenia no, tohto ochorenia. Chcel by som vedieť, či by ste nemohli k tomu niečo povedať, aj keď nemáme síce ešte vedecké dôkazy. Áno, pán predseda, už končím, hovorí rečník, ale chcel by som vedieť uh, niečo k tomu viacej, pretože politici si chcú využiť takúto príležitosť. Ďakujem, pán Nano. Merci, monsieur président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, za pani riaditeľke e, za váš príspevok. E, chcela by som sa spolu venovať jednej téme nehoráznej koncentrácie antibiotík v telách ľudí ako aj zvierat, čo môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu v antimikrobiálnej rezistencii organizmov a takisto to môže mať aj dopad na niekoľko tisícok umretí ročne v roku 2001 sa hovorilo o tom, aby sme veľmi opatrne zaobchádzali s, tento, s týmito antibiotikami a Európska únia sformulovala viacero vyhlásenie. Napríklad Európska únia bráni rozumné využívania antimikrobiálnych antibiotík v rámci veteriny z 15. novembra 2011, čo skoro už 5 eh, rokov uplynie od tohto vyhlásenia, aj keď sme stále znepokojení. Správa, ktorá bola 11. februára publikovaná EFSA a OCDC, OECD, hovorí o eh, silnej rezistencii baktérií eh, proti antibiotikám. To Eh, už spôsobuje aj ciproproxaxlin, ktorý sa používa eh, pre mnohé ľudské infekcie. Eh, ten istý signál vyslal aj mm, vírus baktérií Salmonella ktorý sa momentálne šíri v Európe. Vzhľadom na všetky tieto udalosti a takisto, keď sa pozrieme na to s odstupom a vašimi vzhľadom na vaše kompetencie, myslíte si, že Európska únia koná správne v rámci e, tejto oblasti a či konala správne za 15 posledných rokov, či to je e, uspokojivé alebo neďakujem za vašu pozornosť. Thank you very much. And now Miss Schaldemose. Ďakujem pani Schaldemose. Først øh, tak til, til direktøren. Jeg sidder herovre. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať pani raditeľke, tu sa nachádzam, takže ďakujem veľmi pekne pani riaditeľka, ďakujeme za vašu prezentáciu, za to, že ste tú situáciu takto dobre popísali. Vaša práca je skutočne veľmi dôležitá a prirodzene o víruse Zika budeme hovoriť ešte viac, ale nechcem sa teraz spýtať k tomu, chcem sa skôr venovať otázky rezistencie na antibiotika. Viem, že kontrolujete vývin situácie v Európe v tomto ohľade. Zhruba 25 tisíc Európanov zomiera každý rok, pretože jednoducho už vzhľadom na rezistenciu na antibiotika nemôže byť ošetrovaný. Ako vlastne kontrolujete jednotlivé krajiny, to znamená jednotlivý, tie, tie vývin situácie v jednotlivých krajinách, či sú to krajiny, ktoré sú viac postihnuté toto rezistenciou alebo nie, dá sa to vôbec zistiť a potom by som ešte chcela povedať, že tá globálna spolupráca je veľmi dôležitá, pretože ak tu je takéto zneužívanie antibiotík, ak by sme chceli znížiť zneužívanie antibiotík, do akej miery môže vlastne vaša agentúra spolupracovať s ostatnými agentúrami z globálneho hľadiska, pokiaľ ide o boj proti tejto rezistencii. Ďakujem. Ďakujem. Predtým, než dostane slovo výkonná riaditeľka na to, aby mohla reagovať, tak si ešte vypočujeme pána Šoresa. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť sa. Myslím si, že naša e, pani rediteľka Ďakujeme predovšetkým za to, že vlastne vyriešila tú, to ťažké obdobie, keď sme nemali žiadneho raditeľa a ona vlastne v tejto úlohe dočasného raditeľa obstála veľmi dobre. Ďakujem za to a myslím, že parlament by to mal vedieť ešte pár vecí, ktoré vlastne spomenula pani Amon. Myslím, že ebola a kríza s ebolou pokázali na to, ako vlastne ECDC spolupracovali s VHO. Takže vidíme, že aké dobre je mať takúto medzinárodnú spoluprácu. Vidím, že tie výsledky boli veľmi pozitívne, hoci vlastne ten hlavný dôvod intenzifikácie spolupráce spočíval práve v oblasti jazyku. Ako povedala pani doktorka Amonová, bola tu veľká potreba francúzskych hovoriacich expertov, ktorí boli nasadení. Takže to som chcel iba zdôrazniť. Táto spolupráca, ktorú my potrebujeme, vlastne funguje veľmi dobre a to isté sa týka vlastne aj rozhodnutia 1082, kde ide o vážne cezhraničné hrozby pre zdravie. Rozhodnutie tu máme z minulého roku. Bola tu takisto diskusia v samotnom úvode, že aká je úloha vlastne organizácie ECDC, pokiaľ ide o e, komisiu pre zdravie, pokiaľ ide o takéto naliehavé urgentné situácie a vlastne preukázalo sa z toho, že to rozhodnutie funguje veľmi dobre, tá spolupráca medzi ECDC a komisiou a členskými štátmi sa zlepšila. A ešte pokiaľ ide o ten konflikt záujmov, ktorý tu takisto bol spomenutý zo strany jedného z poslancov. Toto je vlastne takisto oblasť, kde sme zaznamenali pokrok a v súčasnosti už máme vlastne zlepšenie, avšak sme radi, a to je dôležité pre parlament, je, že táto otázka sa zlepšila. A pokiaľ ide o záujem parlamentu antibiotickú rezistenciu, toto je jedna z najväčších hrozie pre zdravie. Som rád, že tu je podpora kolegov, ktorí takisto dnes sa vyjadrili, ako aj naši rečníci, že Ďakujem pekne za spoluprácu s parlamentom. Vzýšla z tej spolupráce komplexná správa ohľadne témy rezistencia na antibiotika. Od malých detajlov až po veľké širokospektrálne politiky, až po medzinárodnú spoluprácu, to je záber tejto správy, v spolupráci so Spojenými štátmi americkými a ešte aj ďalšie otázky tu boli spomenuté. Takže O dva mesiace bude mať nového riaditeľa alebo novú riaditeľku, ako som počul z toho časového harmonogramu vlastne pani Amonovej vychádza toľko, že do konca roka budeme mať nové e, priestory. Ďakujem. Thank you very much to you and now I give it... Ďakujeme pekne. A teraz zostane slovo pani riaditeľka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše zaujímavé otázky. Ja som ich trochu zoskupila, aby som sa mohla venovať jednotlivým otázkam tematicky. Vírus Zika nechám až nakoniec, pretože ak nebudem mať čas, tak potom ešte diskusia k tejto téme a možno sa budem môcť vyjadriť k tomu až potom. Takže začnem s hepatitídou C. Myslím, že máte v plnej miere pravdu, že ide o veľmi vážnu chorobu, a iba v súčasnosti tá liečba, ktorá je možná, máme jednu z možností, alebo nejakú možnosť vysporiadať sa s touto chorobou a máme teda takú aspoň utopickú myšlienku a cieľ vykoreniť túto chorobu, vyhľubiť. Ešte sme sa k tomu nedostali, ako ste povedali, momentálne ešte nemáme dobrý prehľad, veľmi dobrý prehľad v tom zmysle, že koľko ľudí je nakazených, pretože diagnostika tejto choroby nie je ľahká a o čo sa vlastne usilujeme v spolupráci s kolegami v jednotlivých členských štátoch je vlastne zriadiť hĺbkový monitoring, aby sme vedeli, že o čom vlastne hovoríme. A to je takisto súčasť. Súčasť toho bude takisto zlepšenie diagnózy, diagnostikácie tejto choroby, takisto zlepšenie liečby, v tom zmysle, aby každý, kto je postihnutý, vedel, že vlastne trpí na túto chorobu, aby sa to u neho dalo zistiť, aby, ako iste viete, že vlastne proporčne ľudia, ktorí sú postihnutí na hepatitídu C, nie sú tí, ktorí vlastne majú dobrý prístup pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť. A v tomto duchu sa teda nachádzame v tom procese e, rozvíjania toho, že kam až môžeme zájsť, pokiaľ ide o snahu liečiť túto chorobu. Ďalšia otázka sa týkala rezistencie an, antimikrobiálnej rezistencie. Táto rezistencia a uplatňovanie antibiotík vo veterinárnom sektore je veľmi dôležitým komponentom tejto celkovej otázky a vlastne z tohto dôvodu veta jedno zdravie je veľmi dôležitá v tomto kontexte a musí byť jednoducho naplnená aj životom. Bolo tu, bolo tu vyhodnotenie európskych krokov, ktoré boli urobené doposiaľ, pokiaľ ide o európsky akčný plán a myslím si, že komisia by mohla sa k tomu takisto vyjadriť a vlastne výsledok tohto hodnotenia bol ten, že sa nám podarilo dosiahnuť v tejto oblasti veľa, ešte stále nie sme na konci tohto našho snaženia. To znamená, musíme sa ešte stále snažiť intenzifikovať ten jednoliatý prístup k zdraviu, musíme podporovať členské štáty v zmysle posilňovania monitoringu tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o novo objavujúce sa rezistencie, ako napríklad tie, ktoré poznáme z najnovšej doby. A čo treba takisto posilniť, je snaha hľadania nových možností liečby, pretože to je takisto ten faktor, ktorý nás do istej miery limituje. Spomenuli ste navýšenie, myslím, že ste to boli vy, hovorili ste o zvyšujúce sa potrebe medzinárodnej spolupráce, to je veľmi dôležité, pretože my sme závislí od toho, čo robia aj iné krajiny a je to vlastne, je to transatlantická task force, pracovná skupina, kde vlastne Spojené štáty Americká Európa v tejto oblasti spolupracujú. To nás priviedlo k značným zlepšeniam, pokiaľ ide o harmonizáciu schém rezistencie a mali sme stretnutie minulý rok v októbri, kde obe strany vlastne sa dohodli na tom, že je potrebné pokračovať v spolupráci v takejto zvýšenej podobe. Takže myslím, že to je veľmi dôležité. A sú tu ešte aj iné oblasti vo svete, kde táto spolupráca musí byť zobratá do úvahy, predovšetkým v kontexte takých regiónov, ako je Ázia a na to nezabúdame. A teraz sa vrátim k vírusu Zika, hoci ešte máme neskôr čas tejto téme, tá otázka alebo otázky, ktoré sa týkali toho, čo sa musí urobiť preto, aby sa tento vírus nešíril v Európskej únii. Naše aktivity momentálne sa sústredia predovšetkým na cestu a telo turistov, Avšak blíži sa teplé obdobie, teplá sezóna v Európe. Musíme si uvedomiť, že máme tu takéto vektory a som, je mi ľúto, že Madeira sa neobjavila, nezabudeme na Madeiru, pretože my si dobre pamätáme, že aký vírus naposledy prepukol na tomto ostrove, takže my si uvedomujeme, že Madeira je jedna z tých zraniteľných oblastí v Európe. A toto sú tie oblasti, kde musíme zriadiť monitorovací systém na to, aby sme detekovali tie rizika pre ľudí, ale aby sme takisto aj odhalili, kde sa môžu šíriť tie komáre, ktoré tento vírus šíria. Už vieme, ktoré druhy komárov šíria túto chorobu v Amerike a v Európe vieme, že sa takýmto komárom e, darí práve v oblasti Madéry a v oblasti Čierneho mora, ale je tu ešte aj iný druh komárov. V laboratóriách sa preukázalo, že je schopný tento druh ďalších komárov v Európe prenašať túto chorobu, takže my chceme robiť všetko preto, aby sa tieto druhy e, insektov preskúmali. A máme expertov, ktorí sa špecializujú práve na takéto druhy hmyzu, ktorí pravidelne monitorujú šírenie týchto druhov hmyzu a môžeme sa od nich dozvedieť viac, ako vlastne pristúpiť k tomuto vírusu, ak by sa u týchto komárov objavil. Takže to je jedna oblasť, to znamená monitoring komárov, ako aj vplyv vírusu na človeka. Viaceré z tých oblastí, ktoré tu boli naznačené že tie farbe na priesvitke, je tu skúsenosť práve so šíreniami chorôb ktoré šíria chor, komáre. To znamená, tie známe choroby, ktoré sa objavili v minulosti, sú kontrolované, avšak treba preskúmať, v ktoré oblasti treba posilniť a je to dobrá príležitosť, momentálne je to pre nás taká šanca, pretože môžeme spustiť systémy, aby sme zabezpečili určitú mieru prevencie. A potom pokiaľ ide o insekticídy, chcem vás informovať, to zase nie je naša oblasť expertízy, ale samozrejme spolupracujeme s expertami v tejto oblasti a keď budeme mať neskôr výmenu názorov, tak možno nás môže informovať aj VHO v tejto oblasti. Takže som sa vyjadrila k väčšine tých otázok. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za vašu prítomnosť medzi nami, za vaše odpovede pre našich kolegov. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Je to implementácia správe o energetickej účinnosti a smernice. Ako viete, toto je prvá výmena názorov, pokiaľ ide o návrh stanoviska, ktoré vlastne má doplniť stanovisko výboru ITRE a ako prvý dostane slovo pán Líze, spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ide o energetickú efektívnosť, čo je dôležitá téma po parížskej dohode, pretože energetická efektívnosť je veľmi nákladovo efektívnym opatrením, ako dosiahnuť naše ciele vo ochrane klímy. Ale to nie je jediný dôvod, prečo sa Európska únia musí zaoberať energetickou efektívnosťou. Máme ten problém, že veľmi závisíme od dovozov energie, a nikto nevie povedať, že ako sa bude vyvíjať cena ropy, ale nie je veľmi pravdepodobné, že bude naďalej klesať. Práve dnes ráno som čítal analýzu, že momentálne sa veľmi málo investuje do nových vrtov, takže ceny o pár rokov asi opäť stúpnú. No ale iba za posledný rok sme importovali energie vo v hodnote 385 miliard eur, no aby sme to dali do politickej, eh, nejakého, mm, politickej súvislosti s dvomi udalosťami, eh, o ktorých sa v EU veľmi intenzívne diskutuje, aj tu vo výbore. Deficit eh, našho, našho členského štátu Grécka, o ktorom bohužiaľ musíme veľa hovoriť, v rovnakom období bol 371 miliard eur, čiže závislosť od dovozov energie je vyššia než celý deficit Grécka kumulovaný, alebo zisk nemeckého automobilového priemyslu, ktorý je najdôležitejším priemyslom v najväčšom členskom štáte, je 367,9 miliardy eur. Takže je to zase porovnateľné a e, stojí za to Ehm, zasadiť sa o to, aby peniaze netiekli pánovi Putinovi a šejkom v arabskom svete, ale aby sme boli teda menej závislí, aby sme znížili svoje účty za energie, aby peniaze ostávali v EÚ, aby sa tu tvorili pracovné príležitosti. Prečo to musíme urobiť spoločne? Prečo by sa dalo povedať, že každá členská krajina dokáže naplniť svoje klimatické ciele podľa vlastného uváženia. Ja si však myslím, že koordinovaný spoločný prístup, nemusíme teda hovoriť o všetkých detailoch, ale cieľom musia byť, musí byť väčší podiel energeticky efektívnych produktov na trhu. To by sme mali spoločne dosiahnuť, pretože všetko to, čo v EÚ robíme spoločne, umožní priemyslu obsluhovať trh 28 členských štátov, viac než 500 miliónov spotrebiteľov a plánovať na tento trh. Čiže znižujú sa tým náklady. Ak je trh väčší, dá sa produkovať pri e, výhodnejších nákladoch a myslím, že je veľmi dôležité, že preto e, máme to koordinované, e, ten koordinovaný postup, aby sme nemuseli upravovať každú drobnosť. Smernica, ktorú sme schválili v roku 2012, je podľa mňa veľmi dobrým východiskom a nemali by sme teraz diskutovať o tom, že všetko sa má urobiť úplne inak, ale mali by sme pracovať na základe tej smernice z roku 2012. Problém je, že v mnohých členských štátoch sa to nerealizuje, nerealizuje dostatočne dobre, takže zo strany komisie treba pracovať možno aj s konaním v prípade porušenia zmluvy, ale samozrejme musí byť podpora, výmena, e, aby to, čo funguje v jednej krajine, sa lepšie dostalo do aj v ostatných krajinách. Myslím si, že každý článok a každá podrobnosť v smernici sa dá dobre uplatniť v jednom či viacerých členských štátoch a treba sa na to viac orientovať. Najväčším problémom, ktorý v smernici máme, je to, že podstatné opatrenia platia iba do roku 2020. Boli schválené v roku 2012, ale platné sú iba do roku 2020. Čiže je tam taká určitá zotrvačnosť členských štátov, možno trošku pochopiteľná, ktoré si povedia, prečo máme budovať tak veľa štruktúr, ak to platí iba na pár rokov. A máme aj iné príklady, napríklad obchodovanie s emisiami, platí do nekonečna. To, čo je v smernici upravené, sa dá neustále prispôsobovať, ale platnosť nekončí. A to je iné pri tejto smernici o energetickej efektívnosti, pretože posledné opatrenia sú naplánované iba do roku 2020 a ak neurobíme nič, tak sa úplne vytratia. Čiže mali by sme si tú smernicu zobrať za vzor, mali by sme pokročiť ďalej do roku 2030, ale ak ju nebudeme ďalej meniť, po roku 2030 by mala platiť aj naďalej, aby bolo jasné, že je to dlhodobý politický nástroj Európskej únie a že nebudeme raz robiť to a potom zas ono. Druhá vec je, že možno určité existujúce medzery, e, ktoré tu sú, tak tieto medzery treba odstrániť Kolegovia sa k tomu samozrejme môžu vyjadriť aj v pozmeňovacích návrhoch, ale ja uvediem jeden príklad. V trialogových rokovaniach v roku 2012 sme boli nútení zapracovať požiadavku, pretože inak nebola väčšina v rade, aby opatrenia, ktoré uč- majú účinnosť až po roku 2012, eh, aby boli vlastne prispôsobené posolnosti smernice. To sa týkalo najmä článku 7 No to je mimoriadne perverzne, keď sa povie, že po 2020 to už neplatí, tak e, nebude vlastne žiadna smernica o energetickej efektívnosti, ale to, čo urobím v roku 2018 a začne to fungovať v roku 2022, to sa stále ešte bude um, považovať za uh, uznané, takže mm, to je um, taká určitá medzera a treba sa takýchto medzier vyvarovať. Teraz k tomu politicky najťažšiemu bodu cieľ. Väčšina vie, že Rada a komisia majú taký neambiciózny cieľ 27%. Európsky parlament má cieľ 40% a cieľ 40% ja som teda bol medzi tými, ktorí 2014 hlasovali za to vychádza z vedeckej analýzy Fraunhoferovho inštitútu. Tam to veľmi podrobne vypracovali, že 40% je nákladovo efektívnych, čiže nevkladáme do nákladov, e, energetickej efektívnosti viac peniazy, než šetríme zníženým účtom za energie. Komisia prišla na to, že je to len 27%, ktoré sú teda nákladovo efektívne dosiahnutelné. Ja som si položila otázku, že ako je to možné. Ja som sám vedecky pracovala, viem, že veci sú tiež ľudia a že možno vychádza z rôznych východísiek, ale 40% a 27% to je obrovský rozdiel. A dôvod je ten, že Európska komisia vo svojich výpočtoch v roku 2014 mala mm, veľmi vysokú diskontnú sadzbu 17,5%. Takáto znižovacia sadzba hovorí o tom, že niečo, čo je v zásade nákladovo efektívne, napriek tomu nefunguje, pretože sú tam prekažky a rizika. No a samozrejme nedá sa to 100% vylúčiť, kúpite si novú nízkoenergetickú eh, chladničku, ktorá sa pokazí a prišli ste o peniaze. No ale ako sa dopracujete k tým 17,5%? Tak veľa e, chladničiek sa zase nepokazí. A keď sa zároveň zamyslíte nad tým, že rovnaké generálne riaditeľstvo e, pre energiu teda robia e, takéto výpočty aj v Iraku, kde sú obrovské rizika a dopracujú sa k 15-percentnej efektívnosti. Čiže izolácia domu alebo nákup nízkonákladového prístroja v Európe má byť riskantnejšie než nejaký ropný vrt, nový ropný vrt v Iraku. To nejak celkom nesedí. A preto si myslím, že komisia pracuje na tom, aby sa to zmenilo, aby sa teda táto sadzba trošku realistickejšie uplatnila, potom sa dopracujeme aj k iným číslam a myslím, že je tam dosť dôležitá e, vec, tie prekažky, ktoré ľuďom bránia investovať do energetickej efektívnosti, e, to nie sú všetko veci, tak povediac, e, dané, ale sú ľudia, ktorí by si chceli zaizolovať dom alebo kúpiť lepšie auto, um, ekologickejšie, ale nemajú, nedostanú úver. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, ako sprístupniť financie. Otázka je, či sú napríklad všetci remeselníci kvalifikovaní, alebo či architekt vie, aké sú k dispozícii nové technológie. My ako politici predsa nemôžeme povedať, že momentálne je to trošku komplikované, takže vychádzame z toho, že do roku 2030 ten problém nevyriešime. Musí to byť predsa naša úloha, že ak sú nejaké prekážky vo vzdelávaní, k prístupe e, k kapitálu alebo iné prekážky, tak predsa je našou úlohou odstrániť tieto prekážky, aby ľudia nemuseli za energiu platiť viac, než je rozumné a než je podľa stavu techniky možné. A preto je dôležité, aby táto diskontná sázba bola realistickejšia, nižšia. Uvidíme, akým číslom sa dopracujeme. Ja to nepovažujem za zmysluplné, aby som to takto povedal, že by sme jednoducho zopakovali našu požiadavku 40 Bola e, tesnou väčšinou viackrát schválená v parlamente, ale nemáme šancu e, presvedčiť komisiu a radu a parlament v tomto tiež nie je jednotný, takže ja, mne veľmi záleží na tom, aby sme vychádzali z nového realistického výpočtu, aby sme sa dostali k nejakému novému číslu, a aby sme to potom spoločne zastávali v parlamente, aby sme teda urobili dojem na e, komisiu a radu. A posledná vec, jadro, um, jadrom existujúcej zmenice je článok 7 a mal by byť aj jadrom nového návrhu komisie. A členské štáty podľa tohto sú povinné eh, dať stimuly, či už samé z rozpočtu alebo cez uh, um, ukolovanie energetických spoločností. Teda majú tam byť stimuly ročne usporiť 1,5 energie nákladov na energie. A v tom súčasnom texte sa hovorí, že to sú úsp- teda povinné úspory. Energy Saving Obligations. Myslím, že toto je trošku zavádzajúci pojem, pretože uh, vzniká dojem, a musíme byť politicky veľmi opatrní, vzniká teda dojem, ako keby sme všetci boli povinní šetriť energiou. Ako keby EÚ teraz sa jednoducho takto postavila a povedala, že nesmieš si už kúpiť veľké auto, alebo nesmieš už e, mať dom väčší než nejaký konkrétny štandard a tak ďalej a tak ďalej. A toto by rozhodne nemalo byť naše východisko tak by sme mali skôr vsadiť e, na stimuly. Možno na nejaké daňové zvýhodnenia a tak ďalej. A o tom hovorí článok. Článok hovorí, že buď e, tí, ktorí zásobujú energiami, alebo členské štáty, alebo obojí, môžu sa o tom členské štáty subsidiárne rozhodnúť, že tí e, musia prijať rozhodnutie, podporovať občanov a strednú vrstvu, teda stredné podniky, aby tam boli takéto stimuly. Čiže nie sú povinní šetriť, ale keď šetria, majú nárok na podporu a preto navrhujem zmeniť názov článku 7, aby to bola Energy Efficiency Support Scheme, čiže systém na podporu energetickej efektívnosti, aby tam jazykovo bol zvýraznený ten stimul aby nevznikali nejaké nedorozumenia. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na spoluprácu s kolegami, najmä s tými spravodajcami. Ďakujem. Thank you very much and now we... Ďakujem veľmi pekne. Teraz začneme prvé kolo. Pani Cabezon Ruiz. Ďakujem pekne, pán Líze. E, to stanovisko sa nemôže oddeliť od toho eh, revidovania komisie takisto aj na smernice o účinnosti. Myslím si, že tie správy nie sú dobré v tom zmysle, že členské štáty eh, neboli schopné zabezpečiť to, aby sa minimálny cieľ 20 energetické účinnosti splnilo. Musíme zohľadniť aj to, že energetická účinnosť je dôležitá. Je to eh, aj pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, tieto mm, mm, nedostali svojmu cieľu a má to vplyv aj na elektrickú, eh, na spotrebu elektriny a takisto aj hospodárska kríza, ktorá toto všetko ovplyvnila. Musíme si uvedomiť, že eh, hospodárske oživenie štátu je len veľmi pomaly a hm, toto oživenie môže mať e, samozrejme vplyv na to, že e, tieto cieľe neboli splnené. E, cien ropy zni- boli znížené a myslím si, že mali by sme si uvedomiť, že potrebujeme stratégiu o energetickej účinnosti, ktorá by nemala byť taká záväzná. Na základe tých zlých správ by sme však mali byť aj optimisti, pretože samotné revidovanie smernice je naša veľká príležitosť preto, aby sme vylepšili e, tento daný stav a aby sme dosiahli tie ciele, ktoré moja skupina považuje e, za e, nie veľmi dostatočné. Ak chceme dosiahnuť cieľ 40 v tomto zmysle by sme mali zaručiť, aby členské štáty mali potrebné ambície, aby zlepšili podmienky pre investovanie do tejto oblasti pretože na základe tohto môžeme mať e, prijaté také opatrenia, ktoré by nám tomu mohli pomôcť. Musíme zlepšiť kvalitu tejto stratégie, e, národné plány, cestovné mapy E, je bežné, že sa nachádzame v, že, že naražame aj na sektor bývania, avšak nemôžeme zabúdať na to, že takisto aj doprava, ako priemysel a takisto bývanie, to sú tie tri hlavné zdroje, na ktoré by sme sa mohli zamerať a kde by sme mali niečo robiť. Pokiaľ ide o oblasť bývania, ako som už povedala, máme tu určité e, percentá, ktoré môžu byť e, ovplyvniteľné, ktoré môžeme upraviť eh, aj zo strany členských štátov. Potrebujeme však spoločné plány, ktoré by zakomponovali nielen verejné investície, ale kde by bola takisto aj jasná stratégia eh, ohľadom energetickej účinnosti bývania a pokiaľ ide o verejné obstarávanie, potrebujeme takisto, aby táto otázka energetickej účinnosti bola jednou zo základných zložiek, aby boli jasné kritéria, ktoré môžu umožniť aplikovať všetky tieto naše ciele v rámci verejného obstarávania. Musíme na tom pracovať, aby sme dosiahli tieto naše ciele. Takisto je potrebné, aby sme vypracovali odporúčania pre jednotlivé podniky, ktoré pracujú v tomto sektore. Potrebujeme však jasné energetické zdroje musíme zabezpečiť e, tiež e, prínosy pre tieto podniky. Pokiaľ ide o členské štáty, všetci sa snažíme prispieť a ovplyvniť energetickú chudobu a preto si myslíme, že by sme mali jasne si stanoviť e, priority v rámci oblasti energetickej chudoby. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, domnievame sa, že je potrebné aby eh, sme zmenili ich eh, hm, spotrebiteľské návyky a eh, aby tu boli aj finančné stimuly, ktoré by k tomu pomohli, aby ich domácnosti boli energeticky účinnejšie. Takisto si myslíme, že je potrebné a nie menej dôležité inštalovať také zariadenia, ktoré by k tomuto napomohli to, čo spomína smernica a takisto aj potrebné plány tiež eh, vzdelávanie tých, ktorí tieto eh, vybavenia, tieto zariadenia budú inštalovať. Myslím si, že veľa toho máme ešte pred sebou a preto je veľmi dôležitá táto správa. Dear colleagues, we have to remember that at uh, eh, 12.40... Kolegovia, kolegyne 12.40 musíme skončiť s tlmočením. Teraz pán Duncan. Thank you very much, Mr. Chair. I shall accept that as an admonition. Ďakujem pekne, budem stručný. V stručnosti je e, výstižnosť, súhlasím s tým, čo povedal pán Lise, som presvedčený, že to bude e, sa uberať dobrým smerom. Ten nezávislý prvok, to je veľmi dôležité, potrebujeme plnú mieru flexibility, bez pochyby ešte nastane vážna diskusia ohľadne tých cieľov a teším sa jednoducho na to, aby sme prispeli k cieľom, predložím kompromisné návrhy. Subsidiarita je dôležitá, je to stanovené aj v článku 7 a vlastne sa týmto záväzkom energetickej účinnosti budeme venovať aj pokiaľ ide o ciele pre jednotlivé členské štáty. Teším sa na spoluprácu a očakávam, že bude mať dobrý výsledok. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, também gostaria de agradecer ao relator. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel poďakovať spravodajcovi, pánovi Lízemu, za jeho prácu, za jeho disponibilitu, ochotu vlastne spolupracovať s nami. Tak ako to vlastne povedali kolegovia, ide tu energetickú efektívnosť, účinnosť, to je vlastne spôsob, ktorý je najviac efektívny, pokiaľ ide o zníženie tej potreby energetické, ktorú máme. Znižujú sa tým emisie CO2, znečistenia, znižíme tým efekt oteplovania planéty a vlastne budeme môcť urobiť dobrý krok v tejto oblasti. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, takýmto spôsobom môžeme podporiť aj hospodárstvo, urobíme všetko preto, aby vlastne naše podniky boli viac konkurencieschopné, budeme účinnejší, pokiaľ ide využívanie zdrojov a budeme to mať väčšiu inováciu. Myslím si, že takýmto spôsobom môžeme vytvoriť také aktivity, ktoré budú vytvárať aj pracovné príležitosti po viacerých oblastiach, pokiaľ ide o zlepšenie urbárnej oblasti. A tieto opatrenia však musia byť realizované zo strany Európskej komisie. A ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá na to, aby sa vlastne urobil tento rozhodovací proces, aby to bolo v tom čase, kedy to je žiadané a želateľné. Chcem vyjadriť súhlas s viacerými aspektami, ktoré vyjadril pán spravodajca, pán Lize vo svojom návrhu správy a predovšetkým pokiaľ ide o tie vákuá, ktoré ešte máme smernica, ktoré sú momentálne v platnosti, citoval sa tu článok 7 smernice, kde sú vlastne stanovené tie ciele, pokiaľ ide o tú súvislosť s hospodárstvom Európskej únie a takisto aj pokiaľ ide o tie ciele, ktoré boli ukotvené zo strany členských štátov tieto musia byť stanovené takým spôsobom, aby sa nám podarilo dosiahnuť ciele energetickej účinnosti v rámci obdobia do roku 2020. To znamená, treba splniť jednotlivé požiadavky. Členské štáty musia byť ambicioznejšie. A po druhé, treba urobiť aj invest- navýšenie investícií do tohto sektora. A po tretie, potrebujeme rýchlejšiu implementáciu tejto smernice. To vo všetkých krajinách Musí to byť jednoducho rýchlejšie ako doposiaľ. Na to, aby sa všetko toto nám podarilo dosiahnuť, je veľmi potrebné, aby sme pokračovali takým spôsobom v rámci celého obdobia až do roku 2020. Na to, aby vlastne parížské záväzky priniesli konkrétne výsledky. Preto pripomínam, že sme si stanovili aj na úrovni parlamentu konkrétne ciele. Máme tu 40-percentné zníženie emisí a takisto sú tu aj ďalšie ciele. Treba sa sústrediť na akčné plány pre ďalšie obdobia 2030 až a ďalej je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na dôležité ciele a na investície práve do energetických projektov. Treba spustiť tieto ciele na úrovni jednotlivých podnikov, predovšetkým pokiaľ ide o tie ciele stanovené v oblasti energetickej účinnosti. Takže toto sú viaceré príkladov tých projektov, ktoré uspeli vo jednotlivých odvetviach, či už ide o, o ubytovanie, či už ide o dopravu, či už ide o energetickú produkciu, výrobu ener- energie. Je tu takisto dôležitá aj výmena overených postupov na to, aby sa zrýchlil vlastne tento celý proces, na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť tie cieľe, aby sme sa vyhli nejakým asymetriám medzi jednotlivými členskými štátmi. Už sme povedali oblasť nehnuteľnosti, to je takisto kritická oblasť. Áno, to prináša so sebou veľmi veľkú spotrebu energie, ale je to pred nami ešte veľmi veľa práce. Už som takmer skončil, pán predseda, a takisto aj e, verejný sektor. Takže revízia tejto smernice priniesla prísnejšie podmienky, pokiaľ ide o uplatňovanie tejto, tejto smernice. Takže to sú tie pozitívne záležitosti. Treba urobiť všetko preto, aby vlastne využívanie verejných prostriedkov boli transparentné na to, aby sa niesla väčšia dynamika do jednotlivých projektov aby to boli urobené aj konkrétne zároky, ktoré sú potrebné pre malé a stredné podniky. Takisto je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko preto a využívali teda tie nástroje, pokiaľ teda ide o poskytnutie prístrešia pre tých, ktorí majú menšie prostriedky, ktorí nezarábajú toľko. A som pripravený spolupracovať s pánom Lízem aj s tieňovými spravodajcami a teším sa na ďalšej schôze, pretože vlastne lehota, pokiaľ ide predkladne pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide tento návrh ohľadne energetickej účinnosti, vieme, že to je už e, zajtra. Ďakujem veľmi pekne, pani Konečná. Ďakujem pekne. Ja skrátim svoje vystúpenie. Dovolte mi na úvod povedať iba toľko, že sa chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Tak vlastne, ako sme sa bavili o energetickom štítkovaní minulý týždeň, tak vlastne energetická účinnosť prispieva k úsporám energii a je hlavným nástrojom sekundárnej ochrany prírodných zdrojov životného prostredia. Som skutočne rada, že venujeme tejto problematike takúto pozornosť, pretože to je jeden z tých nástrojov, ktorý je najefektívnejší, do ktorého môžeme zapojiť aj členské štáty, a, ale aj občanov členských štátov. Takže to je vlastne základ toho, akým spôsobom môžeme mať zaujímavé úspory. My podporujeme <clears throat> čo možno najvyššie ciele a nebojíme sa týchto cieľov. A z druhej strany sa musíme reálne pozrieť na to, že v tom čase, keď nie sme schopní plniť ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020, a vlastne nezvládajú to hlavne členské štáty, tak tieto procentá budeme navyšovať a keď si potom o dva roky znovu sadneme a budeme vidieť, že sme nič nedosiahli, pretože členské štáty nie sú schopné to naplniť, tak je podľa mňa zbytočné sa o tomto baviť. Tak ako to povedali aj predrečníci, musíme hľadať také nástroje, ako členské štáty môžu motivovať predovšetkým súkromné osoby k tomu, aby energetická účinnosť bola ešte navýšená. Takže nehovorme tu stále o percentách, tie nám jednoducho energetickú účinnosť nezlepšia. Báme, báme sa o tom, ako podporiť energetickú účinnosť pre súkromné osoby, ale aj ten príklad pre podnikateľov, ktorý tu bol, aby sme motivovali súkromné osoby na to, aby oni sa snažili vlastne prispieť k tejto téme. E, stručný příklad, který si myslím, že je unikátní možná v celé Evropě jeden príklad, ktorý je unikátny v celej Európe, a teda aspoň v Strednej Európe, <laughs> týka sa Českej republiky. My ako verejný sektor, naša vláda stimulovala zmenu myslení ľudí a podporilo sa to, aby sa ľudia sami snažili o renováciu budov a zvýšili energetickú účinnosť programom tzv. Nová zelená úspora, tak to nazývame my. Ide tu už o druhú generáciu tohoto programu, ktorý vypísalo Ministerstvo životného prostredia, takisto ho aj dotuje a je to zamerané na úsporu energie a obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch. Čo je cieľ? Zlepšiť stav životného prostredia, znížiť emisie, znížiť energetickú náročnosť budov, podporiť výstavbu budov s, s nízkou energetickým nárokom žiadatelia vlastníci aj staviteľia takýchto domov, tak fyzické ako aj právnické osoby, môžu požiadať o dotáciu. Dotácie na ekologicky šetrné zdroje alebo na zníženie energetickej náročnosti budov. Toto sa preukázalo reálne uplatňuje sa to v Českej republike 3 roky. Veľa budov bolo zrenovovaných prostredníctvom takejto motivácie. O to nám ide. Čísla na papieri nestačia. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Schleck. Pán Schleck. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Budem stručný, hovorí pán Škrlec. Chcel by som uvítať návrh tejto správy, ktorú pripravil náš spravodajca. Myslím si, že sa to sústredí na veľmi dôležité prvky, ktoré sa teda týkajú práve energetickej účinnosti v kontexte dosiahnutia našich ambicióznych cieľov. Myslím si, že musíme byť ambiciózni. Jedna vec ktorú chcem povedať, je, že súhlasím so spravodajcom v tom momente, keď hovorí, že zlá implementácia smernice neumožňuje nám využiť plný potenciál. A to aj napriek tomu, že tu máme niektoré dobré príklady z strany členských štátov. A vlastne vidíme, že na základe agendy 2020 sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele. To boli tých 20 energeticky účinných cieľov, ktoré sme mali dosiahnuť do roku 2020. Takisto vidíme, že kupóny, ako aj ďalšie neefektívne sociálne opatrenia sa využívajú napriek niektorým iným opatreniam, ktoré by boli oveľa viac účinnejšie. Využívaním takýchto neúčinných soci- sociálnych opatrení sa vlastne iba oddialuje platnosť týchto cieľov. Pokiaľ ide o článok 9, kde sa hovorí o miere energetického energetickej spotreby. Myslím si, že tieto dva články sú veľmi dôležité, predovšetkým, že sú tu individuálne merania a inštalácia rozumných zariadení na meranie by mohlo urobiť všetko preto, na to, aby občania platili to, čo spotrebujú. A to je vlastne na prospech veživať ako určitý stimul. Takisto si myslím, že je skutočne dôležité vziať do úvahy aj problémy, ktoré súvisia s výpočtom spotreby energie, ktorá je potrebná na kúrenie. Napríklad v Chorvátsku máme problémy práve s týmto. Cieľom inštalácie meracích zariadení bolo, aby ľudia jednoducho skutočne platili to, čo spotrebujú, ale nakoniec tie výsledky boli také, že to viedlo k vyšším účtom a energetické, energetická účinnosť a ciele, ktoré s ňou súvisia, neboli dodržané. Ešte pár vecí, ktoré súvisia s článkom 7 energetické opatrenia môžu takisto obsahovať aj uplatnenie energetických konsultantov, využitie ich pomoci, ktorí vlastne pomôžu našim občanom uvedomiť si to, čo je potrebné na to, aby sa zvýšila energetická účinnosť. Niektoré z tých opatrení, ktoré sú spomenuté v článku 7, na to, aby tu bola posilnená spolupráca na regionálnej úrovni, aby vlastne to, čo sa deje priamo v teréne, mohlo navýšiť účinnosť energetickú. Nesmieme zabúdať na obdobie 2030 až 2050. Potrebujeme nové opatrenia, ktoré zvýšia ciele energetickej účinnosti a dodržanie týchto cieľov je dôležité. Predovšetkým tu myslím dotácie, ktoré tu máme pokiaľ ide o spotrebu ropy alebo oleja vykurovacieho. Toto musí byť upravené na to, aby sme e, mohli podporiť ľudí v využívaní lepších zdrojov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný, pán predseda. Áno, tá najlepšia energia je tá, ktorú vlastne nespotrebujeme Investícia do energetickej účinnosti umožní, aby Európska únia fungovala nezávisle od zavedenia e, alebo využívania fosílnych palív ten boj prerozdeľovania týchto palív, ako vidíme, je stále urputnejší. Energetická účinnosť nám umožňuje znížiť náklady pre spotrebiteľa a umožňuje nám to aj doceliť vyššiu transparenciu, pokiaľ ide o energetické náklady. Preto musí Európska únia si stanoviť ambicioznejšie ciele na európskej úrovni ako aj národnej úrovni, sumár národných cieľov vlastne predstavuje úsporu na úrovni 17,5 horizontom 2020 to však nie je až taký ambiciózny cieľ. V rámci obdobia 2015-2013 sme sa hlavne zamerali na hospodárskú krízu a nie na e, politické riešenia práve energetickej účinnosti. Preto si myslíme, že je potrebné, aby sme si stanovili cieľe na, vzhľadom na rok 2030, ktoré by boli záväzné. Eh, podľa mňa tie čísla, ktoré sme uviedli, podľa mňa sú vhodné a mali by sme to implementovať eh, práve cez jednotlivé vnútroštátne záväzné ciele eh, tak budeme môcť naozaj stimulovať ten, tú zmenu, ktorú hlásame v rámci EP. Povedal som aj sporovodajcovi, že sme pripravení spolupracovať aj so všetkými ostatnými politickými skupinami na tomto splnení. Pani Goden, ďakujem pekne pána predseda. Eh, ďakujem eh, za túto správu pánovi Lizamu o energetickej účinnosti. Eh, a o jej implementácii. Máme tu ciele energetické účinnosti, ktoré neboli dosiahnuté, nebudú dosiahnuté. No, táto smernica je pred nami, avšak ideme na to do dlhého konca. Čakáme na zázračné riešenie od distributorov elektrickej energie, avšak toto všetko je pri koncepcii samotného projektu a, samotného a konečného spotreby elektriky. Pokiaľ ide o výskum a investície, tam by sme mali hľadať to správne riešenie. Je potrebné, aby sme spoločne sa nad tým zamysleli, nad spôsobom, ako môžeme financovať výskum, ako o, o energetickej účinnosti, iným spôsobom ako cez o, fiskálne opatrenia tak, aby sme naozaj znížili spotrebu elektriky. E, musíme sa zamyslieť nad tým, ako banky, obchodné banky môžu financovať tieto projekty e, za účelom lepšej energetickej účinnosti a ako inovácie e, zdroj výskumu by mohli byť implementované v v tejto oblasti. Pokiaľ ide o, o obnoviteľné zdroje energie využívané v domácnostiach, mali by sme podporovať samo spotrebu namiesto toho, aby sme neustále toto pre, e, prenašali na čerchu distribútorov elektrickej energie. Okrem e, iného potrebujeme e, takisto aj zabezpečiť vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti, či už ide o nové výstavby týchto elektrických zariadení alebo iné. Potrebujeme spotrebiteľov informovať a nevenovať sa len zozeleneniu elektrickej energie. Potrebujeme elektrické energie, ktoré sme chádzať z elektrických e, z, z elektrární, ktoré sú tzv. zelené a ktoré potom nám unikajú smerom do Švajčiarska. Ja som pripravila návrh e, v tomto zmysle. Ďakujem. Very much, and now... Ďakujem pekne. A teraz si vypočujeme komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Sme spokojní s tým, že parlament pripravuje túto správu o implementácii a vítame správu pána Lízeho ako príspevok v, tejto, v tomto smere. Naše politiky priebežne revidujeme, takže všetko, čo uvádzate, je niečo, čo môžeme preskúmať a zobrať do úvahy. Môže to byť možno na prospech zvýraznenia tých hlavných cieľov, na ktoré sa pozeráme v rámci smernice energetickej účinnosti, tak aby to jednoducho nevypadlo z vášho, zreteľa. Predovšetkým tu ide o tie ciele, ide tu predovšetkým o, to, o, ten, o tých 40 do roku 2020. Ide tu o to, ako jednoducho môžeme v plnej miere chápať ten dopad energetickej účinnosti, takže toto je tá prvá oblasť, ktorú skúmame. Pán Líze po druhé zdôraznil význam článku 7, pokiaľ ide o tie záväzky. Tieto revidujeme, tento článok revidujeme vrátane otázky, či by to malo byť rozšírené nad, to, nad rámec obdobia 2020. Pán Škerlec poukázal na článok 8 a 10. A pokiaľ ide o ceny, to takisto preskúmávame momentálne, takže nás zaujíma vypočuť si názory, ktoré parlament v tejto oblasti predniesie. A po otázka, vyžadovania reakcie. Musíme robiť všetko preto, aby energetický systém jednoducho E, zavádzal stále viac obnoviteľných zdrojov v tejto oblasti, ako to je vlastne ukotvené v článku 15 tejto smernice o energetickej účinnosti. Takže nehovorme iba o týchto záležitostiach, dúfame, že budeme hovoriť aj o týchto záležitostiach, budeme mať zaujímavé vstupné informácie zo strany parlamentu. A na záver pani Kabezon pokázala na dopad recesie v oblasti znižovania e, e, spotreby energie. Očakávame, že zhruba tretina sa nám podarila v tejto oblasti dosiahnuť od roku 2005 a to je vlastne dopad ktorý tu máme zo strany recesie a potom druhá, zvyšok je vlastne energetická účinnosť. Chcem reagovať aj na to, čo podala pani Konečná. Chcem povedať, že vlastne nedosiahneme tie všetky ciele do roku 2020. Naše vyhodnotenie je, že správnou implementáciou, ak sa budeme skutočne venovať, pokiaľ ide o vymožiteľnosť týchto predpisov, tak môžeme dosiahnuť, aspoň je tu teda šanca dosiahnuť tieto ciele do roku 2020, takže by sme sa nemali toho vzdávať už teraz. A tá revízia, ktorú robíme ohľadne tejto smernice, aj pokiaľ ide o smernicu týkajúcu sa budov, budeme mať konferenciu zúčastnených strán 14. marca a zaangažovanosť Európskeho parlamenta, parlamentu na, tejto, na tomto podujatí iba vítame, takže tešíme sa na vašu prítomnosť. Tým končím. Ďakujem pekne. Môžeme ukončiť našu diskusiu tým, že dostane slovo na záver pán Líze. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj tlmočníkom, že sú ešte k dispozícii. Budem stručný. Ďakujem kolegyňam a kolegom za ich námety, pripomienky, hodnotenia. Z dôvodov času sa zameriam iba na jednu tému. Kolega Pedicini a Ian Duncan to tu nadniesli. Vidíme tu vlastne celý rozmer toho, kolega Peričiny povedal, že potrebujeme národne záväzne ciele. Teda záväzne ciele, ktoré sú záväzné na národnej úrovni. A Ian Duncan povedal, že to musí byť flexibilné. Poviem to ešte raz. Ja som hlasoval za správu Andalbo a Konrada Šimanského, kedy parlament schválil tých 40%, ktoré chceme dosiahnuť cez národné záväzne ciele. Ale myslím si, že keď tento parlament chce maximálne využiť svoj vplyv, tak teraz musíme zakomponovať do toho aj iné úvahy. A Ian Duncan e, zastáva pozíciu krajiny, ktorú pozná najlepšie, Spojené kráľovstvo veľký e, význam e, kladie na to, aby neboli národne záväzné ciele. A preto si myslím, že ak zlepšíme na existujúcu smernicu a odstraníme medzery, tak na základe novej dopadovej štúdie by to bol dobrý kompromis, keby tam bol realistický cieľ. Budeme, hlbo, teda budeme ďaleko na tých 27%, keď to komisia ešte raz prepočíta, som si istý, že to dosť a dosiahneme, ale nebudeme mať tie národne záväzné ciele. A keď táto smernica bude riadne implementovaná, najmä článok 7, ak sa toto posilní a ak ešte poukážeme na to, že členské štáty naozaj tieto stimuly musia dať občanom a malým a stredným podnikom, aby tam neboli žiadne takéto medzery, tak vytvoríme v Európe niečo, čo nás posunie dopredu, čo poslúži ochrane klímy, vytvorí pracovné príležitosti, postará sa o to, aby teda mm, sa hodnoty čerpali v krajinách našich a nie v krajinách, ktoré produkujú ropu. A chcem pracovať teda v tomto duchu s kolegami na základe e, rozhodnutia Európskeho parlamentu a samozrejme aj smerom ku pozícii, ktorá potom umožní presvedčiť komisiu a radu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Mám tu ešte harmonogram. Termín pozmeňovacích návrhov je 20. 2. marca o 12. a 26. apríla sa to bude hlasovať vo výbore a v Envy 26. mája. A ďakujem vám, uvidíme sa popoludní.